alebo aj v televízii dokonca na istom konkrétnom kanáli. Pripomíname, že Silvia Costa bola so mnou, keď sme predstavovali tieto filmy, aj pani Durand, boli sme v Benátkach, mali sme možnosť eh, sledovať tieto filmy a predstaviť ich so svojimi, z ich režisérmi. ktorí sú milovníkmi filmu Vybrali si ľudí z celej Európy, my sme ich prizvali do Benátok, pozreli si všetky tieto filmy, mm, diskutovali sme, bolo tam naozaj 27 rôznych národností, ktoré sa stretli, diskutovali sme, spektrum bolo naozaj veľmi široké, vznikla veľmi bohatá európska sieť. Ešte by som pripomenula, že aj minulý rok sme mali 27 mladých ľudí, aj tento rok ich máme. A ide naozaj mladých ľudí, ktorí ostávajú potom v kontakte po tomto stretnutí a práve formou filmov a vďaka nášmu angažovaniu sa z Európskeho parlamentu sú nadšení pre európsku myšlienku, diskutovali navzájom, aj s nami diskutovali a naozaj to bolo veľmi prínosné pre všetkých. Ešte by som k tomu rada dodala, Primala som už nadáciu Roberta Boša, aby na budúci rok okrem týchto 27 mladých ľudí, ktorí pochádzajú z Európskej únie, prizvali aj zástupcov všetkých krajín Západného Balkánu. To znamená, že tam budeme mať 35 alebo 34 mladých ľudí, ktorí sa stretnú a budú môcť pocítiť Európu, tak povediať, na vlastnej koži. ...15. 16. novembra, ešte predtým, ako udelíme cenu Lux, sa skutoční schôdza s novinármi zo všetkých krajín. A okrem toho organizujeme aj seminár s novinármi, na ktorý prizveme aj režisérov týchto filmov a prizveme aj všetkých tých, ktorí sa chcú alebo môžu viedriť k týmto témam. Ide o kino, ide o tieto filmy, aj o film ako taký. A potom v ten istý deň e, vyhlásime aj nominácie a dúfame, že aj sa bude môcť hlasovať o správe pána Borisa v pléne. Toľko teda moje oznámenia. Zajtra všetci dostanete pozvánku osobnú. Chcem vás ešte raz poprosiť, aby ste išli dobrým príkladom všetkým ostatným kolegom, aby ste si pozreli tieto filmy, aby sme získali čo najviac poslancov, ktorí tieto filmy uvidia. Mali by sme sa snažiť o to, aby tá porota, ktorá bude hodnotiť filmy, bola čo najväčšia. Teraz dostalo slovo pani Benarapatu a potom je koniec s týmto úvodným bodom. Ak dovolíte, len otázočka. Chcem sa pýtať, na základe čoho vyberáte mladých ľudí, ktorí zastupujú členské štáty? dedičstvo. Máme tu moment. Máme zo skupinu EPP dvoch navyše prihlásených. Dvaja za vás, pani Kuria, nemôžu hlasovať. Zdá sa, že je to v poriadku tí, ktorí nemôžu hlasovať, nebudú hlasovať. Aspoň sú tu aspoň prítomní. Myslím si, že to je už e, veľmi pozitívne. Teraz prichádzame teda k hlasovaniu. Kto je za túto správu, prosím, pros- proti? Kto sa zdržal? To je treba, takže bolo to prijaté jednomyselne. Blahoželáme spravodajkyni. Teraz sa dostávame Bola to naozaj veľmi ťažká bitka s radou, preto si zaslúžite potlesk. Ďalej, eh, Európske kina v digitálnom veku. Je to správa pána Borisa. Problém je v tom, že ešte stále čaká, kým sa mu narodí dieťa. Waiting together with his wife. Teraz spoločne so svojou manželkou čaká na to, dieťa. On ho samozrejme neporodí, preto však e, nemôže byť tu s nami. Budeme ešte hlasovať aj bez neho. Máte pre sebou hlasovací zoznam. Sú, prosím, e, nejaké vyjadrenia ešte predtým, ako prejdeme hlasovaniu? Ak nie, tak prejdeme k samotnému hlasovaniu 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 35 za, proti, zdržali sa, prijaté 36 za, proti, zdržali sa prijaté 37 za, proti, zdržali sa. Otváram hlasovanie elektronické. Koniec hlasovania. Petnáct proti, 8 za, zamietnuté, 39 za. Pardon, 38 za proti, zdržali sa rovnaká väčšina, zamietnuté 39 za, proti, zdržali sa prijaté 40 za, proti, zdržali sa prijaté 41 za, proti, zdržali sa prijaté 42 za, proti, zdržali sa prijaté 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa e, prijaté. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa prijaté 51 za. Aha, tento návrh odpadá. 50 za, proti, zdržali sa prijaté 52 za, proti, zdržali sa prijaté 53 za, proti, zdržali sa prijaté 54 za, proti, zdržali sa prijaté 55 za, proti, zdržali sa prijaté 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa prijaté 58 za, proti, zdržali sa prijaté 60 za, proti, zdržali sa prijaté 57 za, proti, zdržali sa prijaté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 zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa. Uveríme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 16 za, 12 proti, 73 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa prijaté. 77 za, proti, zdržali sa prijaté 78 za, proti, zdržali sa prijaté 79 za, proti, zdržali sa, veríme, otváram hlasovanie, Konec hlasovania. Zamietnuté 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 81 za, proti, zdržali sa, prijaté 82 za, proti, zdržali sa, prijaté 83 za, proti, zdržali sa, prijaté 84 za, proti, zdržali sa, prijaté 85 za, proti, zdržali sa, prijaté 86 za, proti, zdržali sa prijaté 87 za, proti, zdržali sa prijaté 88 za, proti, zdržali sa prijaté 89 za, proti, zdržali sa prijaté 90 za, proti, zdržali sa prijaté 91 za, proti, zdržali sa prijaté 92 za, proti, zdržali, prijaté 93 za, proti, zdržali sa, prijaté 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 95 za, proti, 95 proti, zdržali sa, prijaté 96, ten bol stiahnutý, 97 za, proti, zdržali sa, overíme, otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Prijaté. 98 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 99 nič. 100 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 101 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 102 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 103 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 104 za. Proti.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 zdržali sa, prijaté. 118 za, proti. Musíme to overiť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 119 za, proti zdržali sa, prijaté. 120 za, proti, zdržali sa. Hovoríme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 121 za, proti, zdržali sa. Uveríme, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 123 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa, prijaté. 124 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 125 Potom teda nehlasujeme. 127 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 128 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 129 e, v častiach. Prvá časť. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Veríme. Druhú časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 130 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 131 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 132 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 133 v častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 134 za. Proti Zdržali sa. Uveríme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 136 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 137 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 138 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 139 za proti, zdržali sa, zamietnuté 140 za, proti, zdržali sa, prijaté 141 za, proti, zdržali sa, prijaté 142 za, proti, zdržali sa, prijaté 144 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 146 za, proti, zdržali sa, overíme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 149. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 150 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. 154 za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 za, proti, zdržali sa, prijaté. 155 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 157 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 158 za, proti, zdržali sa, prijaté. 159 za, proti, zdržali sa, prijaté. 160 za, proti, zdržali sa, prijaté. 161 za, proti, zdržali sa, prijaté. 162 za, proti, zdržali sa, prijaté. 163 za, proti, zdržali sa prijaté 164 za, proti, zdržali sa zamietnuté 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté 167 za, proti, zdržali sa prijaté 166 za, proti, zdržali sa prijaté 168 za, proti, zdržali sa, veríme, otváram hlasovanie 168, Konec hlasovania. Zamietnuté. 169 za. Proti. Zdržali sa prijaté 170 za. Proti. Zdržali sa prijaté 171. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté 172 za. Proti. Zdržali sa prijaté 173 za. Proti. Zdržali sa prijaté 174 za. Proti. Zdržali sa prijaté 175 za. Proti. Zdržali sa prijaté 176 za proti, zdržali sa, prijaté 177 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 178 za, proti, zdržali sa, prijaté 179 za, proti, zdržali sa, prijaté 180 za, proti, zdržali sa, prijaté 181 za, proti, zdržali sa, prijaté 182 za, proti, zdržali sa, prijaté 183 za, proti, Zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 184 za. Proti. Zdržali sa prijaté 185 za. Proti. Zdržali sa prijaté 187 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 188 za. Proti. Zdržali sa zamiet... prijaté 189 za, proti, zdržali sa prijaté 190 za, proti, zdržali sa prijaté 191 za, proti, zdržali sa prijaté 192 za, proti, zdržali sa prijaté 193 za, proti, zdržali sa prijaté 194 za, proti, zdržali sa prijaté Pre je to iba gymnastika, ja si tu namáham hlas 194 za. Proti zdržali sa prijaté, pardon, to bolo 5, 196 za. Proti zdržali sa zamietnuté 5 za. Proti zdržali sa prijaté 6 za. Proti. 6 odpadá. 7 za. Proti. Overíme.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 proti, zdržali sa zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa prijaté 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa prijaté 19 za, proti, chcem sa overiť. Navrhujeme 19. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Ústny poznací návrh 22, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa, prijaté 2 za, proti, zdržali sa, prijaté 3 za, proti, zdržali sa, prijaté 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz stanovisko výboru IMKO. 1 IMKO Mohli, môžeme to urobiť spoločne? Unblock? Všetky štyri? To je za? Nie. Dobre. Vy ste za jeden z týchto návrhov. Mhm. Dobre, takže jeden za, proti, zdržali sa prijaté dva za, proti, zdržali sa prijaté tri za, proti, zdržali sa prijaté štyri za, proti, zdržali sa prijaté je každý za, okrem neho. Mám dva návrhy a som proti ním. Dobre, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 8 prijaté, 9 za, 10 za, 11 za, 12 za, 13 za, Teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté jednomyselne. Blahoželáme, ďakujeme. Dúfam, že sa nám vám bábetko vydarí, pán Boris. Teraz prejdeme k bodu. Hannibal. So it's very difficult today, yeah? Vyzerá to byť dnes veľmi zložité, že? For the and story of the floor compromise one no. and Why not? So, uh, I, I was told I should give the... Práve mi povedali, že mám dať eh, slovo pani Hannibal a pánovi Kuriovia. Máme tu kompromis 1. Chcete povedať niečo k tomu, alebo je všetko jasné? Nuž, pokiaľ ide o mňa, Veľmi rada by som sa držala e, tohto zoznamu, ktorý tu máme na hlasovanie a viem, že pán Skúria má posmejúci návrh. A ja si myslím, že by sme sa mali držať nášho zoznamu. Ide tu o kompromis 1. Keď sa kompromis 1 schváli, tak v poriadku a keď sa neschváli, tak potom budeme musieť prejsť cez jednotlivé pozmejúce návrhy. Takže jednoducho to bude ten normálny postup. Áno. Ja som pozmeňujúci návrh 45 e, obmedzil a to bol dodatok k pôvodnému textu, ktorý mal zaručiť, že mladí ľudia budú mať možnosť e, nediskriminácie a rovnoprávnosti. To podľa mňa je veľmi dôležité pre spoločnosť, pretože je to dôležité, malo by to byť v tom kompromise. Sice niekomu to môže pripadať teda zložité, ale ja by som chcela na tom trvať. Chceli by ste niečo povedať? Nie, teraz nebude žiadna diskusia. Marko? Tí, ktorí nechcú kompromisu, ktorí chcú hlasovať pre 45 by mali byť proti kompromisu 1. Ale EPP by si to malo trošku premyslieť, neviem. Zdvihnite hlavu, e, pardon, ruku, pretože je to váš e, pozmeňujúci návrh a potom dáte najavo, či ste za kompromis alebo nie. Nechám to na vás. Dobre, začíname. 26 za, proti, zdržal sa schválené. 27 za, proti, zdržal. No, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17, 11 schválené. 28. Za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14 ku 15 prijaté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti, zdržali sa prijaté, 31 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 od Empol Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti. 33, ešte raz za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté a dvojka od M plus za, proti, zdržali sa prijaté 35 za, tá odpada, áno, 36 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie, 11 17 zamietnuté, 37 za, proti, zdržali sa schválené 38 za, proti, zdržali sa prijaté 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté 40 za, proti, zdržali sa, musíme sa overiť, otváram hlasovanie pre 40 končím hlasovanie 13 16 zamietnuté 42 za, proti, Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 ku 8 prijaté. Potom prechádzame k 48. Áno, k 48. Za? Proti? Zdržali sa prijaté 49 za. Proti? Zdržali sa prijaté 51 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté 54 za. Proti? Prijaté 52 za. Proti? Zdržali sa. Overíme si to. 52. Marie Veržia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. ku 15 zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté 55 za, proti prijaté 56 za, proti zdržali sa, musíme sa to overiť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 14 ku 14 zamietnuté, 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, schválené. Ja prechádzame 62. 62 za, proti, prijaté 63 za, proti, zdržali sa prijaté 64 za, proti, zdržali sa prijaté 65 za, proti, zdržali sa prijaté 66 za, proti, prijaté 67 za, proti, zdržali sa prijaté. E, povedala som 67, áno, dobre. Teraz kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté 74 za, proti, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti. Musíme to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Nemohli ste? 16 <coughs> ku 10 prijaté. Teraz prechádzame k 77. Nie, k 79. Kto je za? Proti prijaté 80 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za. Proti zdržali sa prijaté. 85 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh 1 za. Proti zdržali sa prijaté. 84 za, proti, zdržali sa prijaté 86 za, proti, zdržali sa prijaté 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté 89 za, proti, zamiet, musíme si to overiť, otváram hlasovanie pre 89. Končím hlasovanie. 16 prijaté 90 za, to odpadá, pardon. 91 za, proti, zdržali sa prijaté. 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa prijaté. 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 95 za, proti, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté 97 za, proti, zdržali sa prijaté 98 za, proti, zdržali sa prijaté 99 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, 99, -ka. otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 16 13 prijaté 100. Nie, 102 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňací návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 104 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, zdržal sa, prijaté. 106 za, proti, zdržal sa, musíme 100 overiť. 106. Končím hlasovanie. 16 13 prijaté 107 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 110 zamietnuté, 111 za, proti, prijaté, 112 za, proti, zdržal sa, prijaté 113 za, proti, zdržal sa, prijaté 114 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, prijaté, 119 za, proti, 119 za, zobudte sa, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Nie som si celkom istá. Ako sa presovujú socialisti? A teraz prechádzame k 11. Dobre, 11. Ample e, zamietnutá. 126, dve časti Eh, prvá časť prijatá, druhá časť musíme si to overiť, druhú časť si musíme overiť. Closed. Eh, hlasovanie ukončené. Prijaté 18 10. 127 za, proti, zdržal sa prijaté 128 za, proti, zdržal sa prijaté 129 za, proti zdržal sa prijaté 130 za, proti zdržal sa prijaté 131 za, proti zdržal sa overíme sa i 131. ku 14 prijaté. 132 za, proti zdržali sa prijaté 133 za, proti zdržali sa prijaté 134 za, proti zdržali sa prijaté 135 za, proti zdržal sa prijaté 138 za, proti zdržal sa prijaté 136 za, proti zdržal sa zamietnuté 139 za, proti, zdržal sa prijaté 140 za, proti, zdržal sa prijaté 141 za, proti, prijaté. Kompromis 6 za, proti, prijaté. 143 za, proti, zdržal sa prijaté 144 za, proti, prijaté. 145 za, proti, zamietnuté. 146 za, proti. Musíme si to overiť. 146, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté 15 13. 147 za, proti. Musíme si to otvára, overiť, takže otváram hlasovanie pre 147. 17 1 s tým prijaté. 148 za, proti, zdržal sa e, schválené, 151 za, proti prijaté, 152 za, proti prijaté, 153 za, proti. Musíme z toho overiť. E, otváram hlasovanie pre 153. Končím hlasovanie. 12 zu 17 abgelehnt. 154 dafür, prijatý. Zamietnuté 154 za, proti zamietnuté. 155 za, proti prijaté. 156 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 15 ku 14 prijaté, 160 za, proti, zdržal sa zamietnuté 159 za, proti, zdržal sa prijaté 158 za, proti, zdržal sa prijaté 161 za, proti, zdržal sa prijaté 162 za, proti, zdržal sa prijaté 163 za, proti, zdržal sa prijaté 164 za, proti, zamietnuté 165 za, proti, prijaté. 166 za, to je, to je stiahnuté. 167 za, proti, zdržal sa prijaté. 168 za, proti, zdržal sa prijaté. 169 za, proti, zdržal sa prijaté, 170 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 171 za, proti, prijaté 172 za, proti, zdržal sa, prijaté 173 za, proti, zdržal sa. Musíme to overiť. Otváram hlasovanie pre 173, končím hlasovanie. 19 ku 10 prijaté, 174 za, proti, zdržal sa, prijaté 175 za, proti, zdržal sa, prijaté 176 za, proti, zdržal sa zamietnuté 177 za, proti, zdržal sa prijaté 178 za, proti, prijaté ústne pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržal sa prijaté. Osmička za, proti, zdržal sa prijaté. Deviatka za, proti, zdržal sa prijaté. Desiatka za, proti, zdržal sa, prijaté 11 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 12 za, proti, zdržal sa, prijaté 13 za, proti, zdržal sa, prijaté 14 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 15 za, proti, zdržal sa, prijaté 16 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržal sa prijaté, 18 za, proti, prijaté, 19 za, proti, zdržal sa. Musíme si to overiť. 19. Končím hlasovanie. 15. 13. prijaté. 20 za proti, zdržal sa prijaté 21 za, proti, zdržal sa zamietnuté 22 za, proti, zdržal sa prijaté 23 za, proti, zdržal sa prijaté 5 empol za, proti, zdržal sa prijaté 24 za. To odpada, dobre. Jednotka a dvojka za, proti, zdržal sa, prijaté. Trojka za, proti, zdržal sa, prijaté. Štvorka za, proti, prijaté. 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. Sedmička za, proti, zdržal sa, prijaté. Čo? eins. Takže jednotka. Ample, rozdielne hlasovanie, prvá časť za, proti, zamietnuté, druhá časť za, proti, prijaté. Číslo 3 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 4 za, proti, prijaté, 6 za, proti, zdržala sa prijaté, 7 za, proti, zdržala sa, musíme sa overiť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 18 10 prijaté 8 pol za, proti, zdržal sa prijaté 9 za, proti, zdržal sa prijaté 10 za, proti, zdržal sa prijaté 12 za, proti, zdržal sa prijaté 13 za, proti, zdržal sa prijaté. 14 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 15, rozdielne hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržal sa, prijaté 19 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 20 za, proti, zdržal sa, prijaté. 21 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdržal sa. To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 k 12 prijaté.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 proti, zdržal sa prijaté. 35 za, proti, prijaté. 36 za, proti, zdržal sa prijaté. 37 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 38 za, proti, zdržal sa. Musíme sa to overiť. 38 overujeme. Končím hlasovanie 18 ku 9. Prijaté. 39 za, proti, zdržal sa, prijaté. 40 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržal sa, prijaté. 42 za, proti, zdržal sa, prijaté. 43 za, proti, Zdržal sa, musíme si overiť. Otváram hlasovanie. 43, končím hlasovanie. Prijaté 17 ku 10, 44 za, proti. Zdržal sa, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 15 ku 10, prijaté 45 za, proti. Zdržal sa, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 k 10 prijaté, 46 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Teraz prichádzam ku konečnému hlasovaniu, kto je za. Končím hlasovanie. 24 ku 1, 25 ku 1. Pani Hannibal dobrý výsledok. Ďakujem veľmi pekne a blahoželám aj tieňovým spravodajcom. So, I hope it will go a little bit faster now. Teraz pôjdeme trošku rýchlejšie. Prichádzame k stanovisku Mortena Lokegarta. Musíme niečo povedať, iba jedna pripomienka. Dúfam, že e, toto hlasovanie nebude také ničivé pre hlas našej predsedničky ako to prechádzajúce hlasovanie. Máme tu iba redakčnú úpravu. A som si istý, že pani Paliadeli sa k tomu ešte vyjadri. Je to iba podrobnosť, ale všetko ostatné je v poriadku. A ďakujem veľmi pekne, začíname. Pozmeňujem si návrh 1 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržal sa, musíme z toho overiť. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 14, 13 je zamietnuté, ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. Štvorka odpadá. Nie, píše sa tu, chodiek, k pozmeňujúcemu návrhu 4. Raz som to povedala správne. Takže štvorka za, proti, zdržal sa prijaté 5. Rozdielané hlasovanie prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté šestka za, proti, zdržal sa prijaté sedmička za, proti, zdržal sa prijaté osmička za, proti, zdržal sa prijaté deviatka za, proti, zamietnuté Desiatka za, proti, zdržal sa zamietnuté. Jedenáctka za a proti, prijaté. Dvanáctka prijaté. Trináctka za a proti, zdržal sa. Musíme si to overiť. Hlasovanie otváram pre trináctku. Končím hlasovanie. 12 po 15 zamietnuté, 14 za, proti, prijaté. A teraz prichádzame ku konečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 ku 2. Sme šťastní. Pán Lockhart, ďakujeme veľmi pekne. Je to vždy veľmi ťažká práca. A teraz môžeme prejsť k revízii eh, susedskej politiky. Pán Migalský, chcete k tomu niečo povedať? Je to v poriadku? Takto, tak začíname. Um, amendment, amendment 1. In favor? Poznam sa jeden za, proti, zdržali sa. Hovoríme. The vote is closed. Konec hlasovania. It is adopted. Je to prijaté. Dvojka. Za. Proti zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 5 za, proti. Kto je proti? Zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie k peťke. Uzatváram hlasovanie. 14 za 14 proti, čiže zamietnuté. Kompromis 5 za proti prijaté. 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 e, prijaté. 25 e, hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. 22 za, 6 proti, prijaté. ...23, pretože tam sa nedalo hlasovať. Takže 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Čiže otváram hlasovanie. 32. Uzatváram hlasovanie. 19 za, 9 proti, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 37 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 38 za, proti, musíme si to overiť. 38, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie, 18 za, 10 proti. Takže vynikajúce. Takže sme teraz v polovici. Kompromis 5 za, proti. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Kompromis 5. Ukončujem hlasovanie 15 za, 12 proti. Prijaté. 45. Kto je za? Proti zdržali sa e, zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa prijaté. Konečné hlasovanie, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. 26 za, nikto nie je proti. Veľmi pekne blahoželám pánovi spravodajcovi. Takže toto hrozné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 Prejdeme teraz e, k takej inteligentnejšej časti fungovania nášho výboru. Prejdeme k vypočutiu na veľmi dôležitú tému, a síce Európsky priestor vyššieho vzdelávania. Aktuálna situácia. Veľmi dobre nám to zapadá do programu, pretože máme jeden, jednu správu o bolonskom procese, e, ďalšiu správu máme o oznámení komisie. A ak si spomínate, niektorí z vás tu boli už vtedy. V roku 2008 sme diskutovali o mojej správe k bolonskej bolonskému procesu, potom sme hlasovali a teraz sme sa posunuli niekoľko rokov ďalej a je veľmi zaujímavé sledovať, aká je situácia v tejto chvíli. Mnohé sa zmenilo za posledné tri roky k lepšiemu, ale ten hlavný cieľ bolonského procesu bol vytvorenie Európskeho priestoru vyššieho vzdelávania. Tak to bolo spustené v roku 2010, ale v podstate cieľom bolonského procesu bolo posilniť mobilitu. A nedá sa tvrdiť, že by sa nám to naozaj podarilo. V mnohých oblastiach študenti nie sú ani schopní vycestovať do zahraničia, pretože bakalárske štúdia sú také preplnené, noví profesori nie sú ešte prispôsobení tejto novej ére a že sa budú musieť viac orientovať na študentov, aby im prenechali čas učiť sa, aby im ukázali, ako sa majú učiť, aby ich príliš nezaťažovali témami, ktoré nie sú celkom nevyhnutné. Toľko môj osobný názor, ale vychádzam v tomto z diskusí aj so študentmi, aj s profesormi a preto ma veľmi teší, že teraz máme oznámenie od komisie, ktoré sa sústraďuje na to, aby sa ciele stratégie 2020 dosiahli zlepšenie zamestnanosti, podpora rastu a program modernizácie vyššieho vzdelávania v Európe. Už minulý rok sme mali na programe správu kolegu Pála Šmita, ktorý je teraz prezidentom Maďarska, na tému univerzity a hospodárstvo. Myslím si, že to všetko veľmi dobre zapadá navzájom do seba. Teší ma na tom to, že teraz sa komisia ujala iniciatívy a predložila parlamentu takéto oznámenie. V prípade bolonského procesu to totiž takto nebolo. Komisia sa len prizerala a rada sa angažovala na medzivládnej úrovni, potom využila síce nástroje komisie, ale napokon sa to nepodarilo a v zásade sa obišlo všetko, čo by bolo zlepšilo bolonský proces. Teraz komisia zvolila správnu cestu, vypracovala oznámenie, musí toto oznámenie posunúť parlamentu a my spoločne s komisiou a našou reakciou na toto oznámenie potom môžeme vyvíjať tlak na radu, aby sa konečne viac angažovala v tejto oblasti. Tu už slova nestačia, tu je potrebné prejsť k činom. Preto som naozaj vďačná, že dnes máme toto vypočutie a máme aj príležitosť hovoriť s odborníkmi z rôznych kútov Európy. Máme tu profesora Giuda e, Lucata, ktorý je členom talianskej skupiny bolonských e, expertov. Potom tu máme Jerryho O'Sullivana, ktorý je členom e, Irskej akadémie, inštitúcie pre vyššie vzdelávanie. Potom je tu profesor Marku Matila, ten je z Fínska, z Fínskej akadémie vied. Ďalej je tu profesor Michel Fodry, ktorý zastupuje E, všeobecnú platformu celoživotného vzdelávania. Ďakujem vám všetkým za to, že ste medzi nás prišli. Nemáme žiadnu dámu. paneli vystupujúcich. Napriek tomu sa tešíme, že ste prišli na naše pozvanie, že ste ho prijali. Máme tu aj spravodajcu pána Berlingera. Veľmi nás teší, že sa môžeme tak tento týždeň zaoberať touto témou. Najskôr prebehne prezentácia odborníkov. Každý jeden expert vie, že má 10 minút. To síce nie je veľa, ale vieme všetci, že za 10 minút sa dá toho povedať veľa. My totiž to máme často iba 2-3 minúty, preto som si istá, že sa vám podarí do 10 minút vtesnať vaše prezentácie. Potom bude priestor pre diskusiu, asi tak hodinový. A potom dostanú na záver opäť priestor experti po 5 minút každý z nich, aby odpovedali na otázky, ktoré im poslanci položia. Potom dostane priestor komisia aj polské predsedníctvo, ak sú tu zastúpení. Ešte jedna technická poznámka, ak dovolíte. Musím pripomenúť, že toto podujatie sa vysiela cez web streaming. Preto na to upozorňujem, aby ste sa správali primerane, aby ste nezaspávali, aby ste používali mikrofón po vašej ľavici a potom, ako ukončíte svoju prezentáciu, prosím ho vypnite, aby sa potom kamera začala sústraďovať za ďalších rečníkov. Vítame profesora Zbigneva Mačineka, ktorý zastupuje polské predsedníctvo a taktiež Andreša Kokieviča. On je z ministerstva školstva a dúfam, že aj pán Adam Tison, ktorý práve prichádza V veľmi správnej chvíli, je generálnym riaditeľom v oddelení pre program Erasmus. Začíname. Dávam slovo prvému ročníkovi. Pán Lucato, nech sa páči. You have the floor, please. Máte slovo. Ďakujem pekne. Veľmi ma teší, že tu dnes som. <laughs> going on. Uh... Prejdem tými konceptami, ktoré boli predložené na poslednom stretnutí ministrami v Lúvene my e, sme vlastne e, teraz ukončujeme tú dekádu bolonského procesu a začíname nový európsky proces, takže sme vlastne teraz na začiatku. V tomto oznámení z Louvenu, louvain la e, je niekoľko bodov a ja sa k ním vyjadrím, respektíve sa k ním vyjadria aj e, tí ďalší rečníci. Ja nebudem hovoriť o celoživotnom vzdelávaní a o mobilite a o vzťahu s európskym priestorom výskumu, pretože vlastne o tomto e, budú hovoriť ďalšie prezentácie. Ak sa pozrieme na tie myšlienky obsiahnuté v tomto oznámení, chcel by som zdôrazniť to, že e, je tu veľmi dôležitá veta, ktorú cetujem e, v rámci verejnej zodpovednosti po Zdôrazňujeme, že verejné investície sú základným kameňom pre e, garant rešpektovanie eh, vzdelávania a existencie vzdelávacích inštitúcií. Toto je ten základný princíp a musíme pripomenúť, že od začiatku, to znamená od berlínskeho znamenia z roku 2003, už tam sa písalo, že vyššie vzdelávanie je vlastne verejné dobro a verejná zodpovednosť. To samozrejme nie každý na svete akceptuje. Určite sú tu aj myšlienky také, aby tu bolo eh, vlastne mm, trhové vzdelávanie alebo vzdelávanie poskytované e, trhom, ale e, tú vetu, ktorú som citoval, vlastne táto veta je obsiahnutá v tomto oznámení. Samozrejme, má to dočinenia aj so sociálnym rozmerom a s rovnocennými príležitosťami. E, o tomto sa už hovorilo aj v, počas bolonského procesu a musíme povedať, že určite sme ešte ďaleko od toho, od adekvátnych výsledkov. Tuto na tom obrázku vidíme, že ak sa pozrieme z hora dole, Eh, vidíme počet študentov, ktorí dostávajú eh, ktorí dostávajú štipendia, potom eh, z hora vlastne nadol a potom zľava doprava od, vlastne v tom stúpajúcom poradí počet krajín, ktoré kde sa platia poplatky, kde na ľavo a v e, hore vidíte menšinu krajín, kde väčšina dostáva, e, dostáva granty a platia sa poplatky. Toto je ten sociálny rozmer, e, ktorý je skutočne dôležitý. Nebudem sa vyjadrovať k celoživotnému vzdelávaniu, ale k zamestnateľnosti, pretože určite to je dôležitá téma vo svetle tejto krízy. Dôležité je povedať, že e, treba e, dávať dôraz aj na bakalárske vzdelávanie. V niektorých krajinách je to nový fenomén. E, existuje ešte len v niektorých to existuje už 10 ročia, ale v iných e, menej. Chcel by som povedať, že e, pán profesor Winkler, predseda Európskej asociácie univerzít, na stretnutí vo Viedni počas bolonského procesu povedal, že zamestnateľnosť bakalárov je jeden z hlavných bodov, ktorý by mal mať väčší význam aj verejná správa, to znamená verejné služby, e, niekedy neakceptujú a dostatočne nekladú, e, nekladú dostatočný dôraz na tento stupeň vzdelávania, na bakalárske vzdelávanie. A myslím si preto, že by to mala byť priorita aj v tom ďalšom desaťročí. Všetky tieto body, ktorými teraz prechádzam, e, to sú vlastne tie hlavné priority pre ďalšiu dekádu. E, to bolo obsiahnuté v komunike z Levan. E, čo vidíme teraz, to je naozaj veľmi dôležité, tak ako ste povedali na začiatku tohto stretnutia. Určite sa ešte nevykonalo dosť veľa na to, aby všetci univerzitní profesori eh, boli vlastne o tomto presvedčení. Eh, to znamená, že eh, tie učebné programy by mali byť zamerané na získavanie zručností, na flexibilitu a je, táto flexibilita je potrebná, aby tie individuálne potreby sa brali do úvahy, aby sa zvýšili aj e, príležitosti zamestnanosti a rastu. No ale v kreditnom systéme, ako rámka DCTS, e zdá sa, že učebné osnovy sú veľmi generalizované, máme isté štandardy a normy a nechcem hovoriť, že niekedy niektoré veci sú len na papieri, ale určite e, nie všetci tieto myšlienky akceptujú. Takže potrebujeme revidovať dobré praktiky, preniesť ich aj do ostatných inštitúcií. Ak, ste teda, ak som dobre porozumel tomu, čo ste povedali v Nemčine na začiatku, e, človek by sa mal viac snažiť aj podporovať vzdelávanie, prípravu univerzitných učiteľov v oblasti didaktiky. Mali by byť dostatočne kvalifikovaní a vlastne musia byť dostatočne pripravení na to, ako aj využívať nové možno nástroje, nové metodiky v učení. Budem mať ešte prezentáciu o celoživotnom vzdelávaní. K tej mobilite sa už teraz nebudem vyjadrovať. Ehm, neviem nájsť presne ten obrázok, ktorý som vám chcel ukázať, ale chcel by som ešte niečo povedať o flexibilite učebných osnov, eh, ktorá je naozaj jedna zo základných nástrojov pre mobilitu aj pre celoživotné vzdelávania. Pretože ak eh, tieto učobné osnovy nebudú reflektovať e, individuálne potreby študentov, tak mobilita a celoživotné vzdelávanie e, budú ohrozené. Je to uvedené vlastne v tomto dokumente a v oznámení e, sú obsiahnuté nielen ciele ale aj základné nástroje. A základnými nástrojmi je napríklad lepšia organizácia údajov, pred nejakým časom sme mali nezávislú štúdiu alebo hodnotenie výsledkov bolonského procesu a ukázala, ukázalo sa, že toto hodnotenie nemohlo byť dostatočne kompletné a dobre organizované len preto, lebo údaje nie sú postačujúce, nie sú homogénne, pretože vlastne prichádzajú z rôznych krajín. Takže toto by mohol byť tiež jeden z cieľov Európskej komisie zjednotiť organizáciu údajov. Nie je to jednoduché aj v rámci jednej krajiny. Nie je jednoduché zozbierať z jednotlivých univerzít tieto údaje, ale je to niečo, čo je veľmi dôležité v nasledujúcom desaťročí, ak chceme dosiahnuť merateľné a hodnotiteľné výsledky. Ďalší bod sa týka eh, viac eh, rozmerových eh, nástrojov účinnosti a určite mm, máte predstavu, predstavu, že existuje veľa rôznych tabuliek, hodnotení univerzít, ale takmer žiadne takéto hodnotenie nebere neberie do úvahy napríklad to, aký je prístup k týmto univerzitám. Takže znamená, tieto hodnotenia musia byť e, rôznorodé. A tento nástroj sa musí využívať nielen na hodnotenie výsledkov univerzít, ale aj hodnotenie e, poslania a fungovania e, univerzity. A nakoniec už by som len chcel povedať, že Zatiaľ neexistuje dostatočná koordinácia medzi rôznymi zainteresovanými stranami, predovšetkým medzi úniou a členskými štátmi. Máme dva rôzne rámce kvalifikácie. To je Európsky kvalifikačný rámec. Ten bol vybudovaný alebo vytvorený tak, aby e, bral do úvahy celoživotné vzdelávanie, ale nie je zorganizovaný e, spolu nie je zorganizovaný s ďalším systémom, ktorý existuje. Preto treba dosiahnuť, aby tieto systémy boli kompatibilné. Musíme sa viac snažiť, a pretože inak tie univerzity, ktoré chcú mať, e, poskytovať kvalifikáciu, ktorá by bola užitočná pre celoživotné vzdelávanie, potom majú vlastne dva rôzne kvalifikačné systémy, ktoré možno sú do istej miery kompatibilné, ale nie dostatočne. Takže to by sme mali určite ešte do budúcna zvážiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. <clears throat> Hovorili ste mi, aspoň teda mne osobne, priamo zo srdca. Ďalším rečníkom je pán O'Sullivan, ktorý zastupuje Európsky program vyššieho vzdelávania a konkrétne program Erasmus. Jeho írske zastúpenie. Mikrofón si zapnite, prosím. Dobré ráno všetkým. Je mi veľkou cťou vystúpiť na tomto podujatí. Názov mojej prezentácie bol pôvodne poučenie z Írska, ale myslím si, že by bolo vhodnejšie popísať to ako naše skúsenosti v súvislosti s týmto programom. E, Rád by som to položil do historického národného kontextu, čo sa týka vzdelávania e, v Írsku. V Írsku vnímame vzdelávanie ako dôležitú súčasť našej, našho vývoja a to preto, že v minulosti Írsko nemalo bohaté prírodné zdroje, e, z ktorých ťažili ostatné krajiny vo svojom priemyselnom rozvoji, e, napríklad uhlie alebo ocel. Preto sa Íry museli vzdelávať, aby zlepšili svoju životnú úroveň. Mobilita bola taktiež e, významnou sú, súčasťou našej skúsenosti za posledných niekoľko storočí. Teraz mobilita je taktiež súčasťou vylepšovania, vzdelávania a životný výliadok eh, našich občanov. A Íri a írsky študenti veľmi privítali túto novú možnosť. Ak by som to mal demonstrovať na príkladoch, eh, môžem vám ukázať, ako sa zvýšil eh, počet študentov v, na druhom stupni vzdelávania za posledných zhruba viac ako 100 rokov od 90. Eh, rokov to začalo výrazne stúpať a to samozrejme má vplyv aj na počty eh, na univerzitách vo vyššom vzdelávaní. Teraz viac ako 65 študentov eh, vo veku 17-18 rokov sa rozhoduje, že bude študovať na univerzite alebo na vysokej škole. Zároveň to demonstruje, že naše inštitúcie vyššieho vzdelávania pôsobia odlišne v jednotlivých členských eh, krajinách v súvislosti od eh, potrieb historických a kultúrnych a tak ďalej. Teda ak chceme usporiadať, harmonizovať tento systém vzdelávania, je tam mnoho um, rôznych eh, problémov, rôznych um, záujmov, ale aj rôznych vývojov a reakcií na situácie, v ktorých sa členské štáty ocitajú. A Irsko v tomto nie je žiadnou výnimkou, keďže, ako vidíte, že Máme o mnoho vyšší počet študentov vo vyššom vzdelávaní ako ostatných 46 štátov, členských štátov, ktoré sú zapojené do Európskeho programu vyššieho vzdelávania. E, čo sa týka situácie a dopytu mm, po vycestovaní do anglicky hovoriacich e, krajín vo svete, teda do Spojených štátov a v Austrálii. E, tam štádične je mnoho irských študentov presúvajú sa teraz v poslednom čase skôr e, na európsky kontinent. E, v 17. 18. storočí mnoho Írov sa orientoval skôr do Európy a potom v ďalších storočiach skôr do Spojených štátov. A teraz sa to opäť vracia, tá pozornosť do Európy, keď e, Írsko sa stalo súčasťou volonského procesu v roku 1999. Bolo jedným z jednou z prvých signatárskych krajín náš systém vzdelávania bol do veľkej miery už v súlade s Bolonskou deklaráciou. Už vtedy sme mali systém troch cyklov a už vtedy sme sa venovali oblastiam kvality a kvalifikačných eh, rámcov a prístupu k vzdelávaniu sociálnej dimenzii a náš systém vyššieho vzdelávania prechádzal výraznými reformami. Írsko sa posunulo na ceste naplnenia cieľov bolonského procesu. Nemalo to však na naše systém vzdelávania až taký dramatický vplyv a to do veľkej miery preto, že systém, ktorý sme zaviedli, už do veľkej miery bol v súlade s modelom, ktorý sme mali v platnosti a už vtedy sme sa venovali tým prioritám. Priority vyššieho vzdelávania z bolonského procesu sú rovnaké. A ako platia pre národný systém vyššieho vzdelávania, teda je to do veľkej miery symetria medzi týmito dvoma systémami. Od e, začiatku, od polovice predchádzajúceho stretnutia sme mali systém e, sledovania úrovne jednotlivých e, štády vzdelávania na úrovni kvalifikácií a to do veľkej miery sedelo so, so systémom na základe bolonského procesu. Ak by som mohol spomenúť niekoľko ďalších príkladov, mm, v ktorých bol náš príklad prínosom, je to oblasť vládnej podpory, ktorá v Írsku bola naozaj veľmi vysoká pre túto činnosť. A to znamená, že vzniklo mnoho e, rôznych e, agentúr, ako napríklad tá agentúra, ktorá sa zaoberá kvalifikáciami. Ďalej máme národný orgán, ktorý má na starosti dostupnosť a zastúpenie všetkých sociálnych a etnických skupín vo vzdelávaní, ďalej taktiež ľudí s postihnutím. Sú to teda naozaj veľmi konkrétne agentúry, ktoré majú na starosti veľmi špecifické oblasti a to zdôrazňuje aj význam národnej podpory v dosahovaní týchto cieľov. Účasť na programe Erasmus, to je najväčším hnacím motorom mobility. Už sa na ňom podielame od roku 87 a podpora sa neustále zvyšuje. K tomu sa však ešte vrátim. Ďalšie agentúry, ktoré sa zaoberajú výskumom, zabezpečením kvality. Tu do veľkej miery sledujeme výsledky vzdelávania a taktiež komunikujeme aktívne so všetkými zúčastnenými stranami. To zdôrazňujem, pretože to nám umožňuje poznať prostredie. Isté, že sme relatívne malou krajinou, máme relatívne malý počet inštitúcií, a preto využívať maximálne tento nástroj. Máme systém, ktorý je flexibilný, ale veľmi rýchlo dokáže e, reagovať aj na národné a medzinárodné potreby. Teda v celom procese bolonského programu e, sme zaznamenali výraznú potrebu posunúť sa smerom pred a Írsko sa dokázalo s touto výzvou vyrovnať. Ak by som sa mal opäť vrátiť k príkladom, napríklad mobility, je to obsiahnuté okrem iného aj v stratégii 2020 a mnohých iných dokumentoch komisie. E, program Erasmus je jednou z tých výrazných oblastí, kde dochádza k mobilite. Štvrť milióna študentov každoročne cestuje po celej Európe. Sú to krátkodobé študijné pobyty a ďalej 3 milióny do roka 2013 sa zúčastní tohto programu pred niekoľkými rokmi e, sme zaznamenali v Írsku e, pokles, ale za posledných 5 rokov sme zaznamenali náraz, a to dosť výrazný. Pomáha tomu aj možnosť vybrať si miesto umiestnenia, ale taktiež e, vytvorenie Národnej agentúry, ktorá propaguje tieto možnosti. Pokles e, ekonomiky práve pomáha študentom a primelo ich k tomu, aby zvažovali študovať v zahraničí, pretože im to zvyšuje možnosti a šance nájsť si prácu uplatnenie po ukončení štúdia. Je potrebné naďalej podporovať, zvyšovať možnosti v oblasti mobility. Myslím si, že e, inštitúcie vyššieho vzdelávania aj vlády musia aj naďalej podporovať e, tento systém a zdôrazňovať výhody, ktoré prináša študentom tým, ktorí si to ešte neuvedomujú. A takisto to je potrebné vysvetľovať aj zamestnávateľom zhruba 2,5 tisíca. To sú počty celoživotného vzdelávania, ktoré sme dosiahli a do roku 2013 sa posunieme na úroveň 3000. Čo sa týka vzorov, mobility a tendencií, nuž aj keď sa zvyšuje, je tu istá tendencia, že sa sústreďuje iba na isté krajiny a v niektorých konkrétnych sektoroch. Naša skúsenosť je taká, že dve tretiny študentov si vyberá štyri konkrétne krajiny a to sú štyri hlavné jazyky, ktoré sa vyučujú na našich školách. Máme eh, problém s vyučovaním druhého cudzieho jazyka. Je to, respektíve z prvého cudzieho jazyka, je to často prekážkou mobilite a často si hľadajú potom školy, ktoré ponúkajú vzdelávanie v angličtine. A preto len sa snažíme podporovať, e, aby sa, podporovať ich v tom, aby sa rozhodovali študovať v cudzom jazyku. Teda Veľká Británia je e, na prvom mieste, pretože z jazykového hľadiska e, je to samozrejme veľmi prínosné a taktiež sú tam aj historické väzby čo sa týka sektorov, je to do humanitnej oblasti, a vedy nie sú až také vysoko zastúpené ako iné e, sektory, napríklad e, ekonomia. Čo sa týka zdôrazňovania vzdelávania v politickom rozvoji, to považujeme za kľúčový faktor v našom budúcom vývoji až do roku 2030 vnímame tento cieľ ako jednu z základných pilierov našej hospodárskej obnovy, ale aj zabezpečenia sociálneho rozvoja našej krajiny. Kvalita skúseností študentov má čoraz väčší význam. Je potrebné podporovať i komunikačné zručnosti, ich tvorivosť, e, aby sme zvýšili ich šance na pracovnom trhu. Toto sú práve e, faktory, ktoré podporuje mobilita. Musíme taktiež zlepšiť e, naše jazykové znalosti, jazykovú výkonnosť a taktiež prepojenia s ostatnými oblastiami a programami ako napríklad Erasmus Mundus a rôznymi inými. Sú tam už existujúce prepojenia, my ich musíme využiť. A to v plnej miere. Myslím si, že zo strany našej vlády je veľká ochota podporovať e, tieto prepojenia a tieto programy. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán doktor Sullivan. Ak dovolíte, otázočka. Nechápem, aký je rozdiel medzi umiestnením a štúdiom. Na základe programu Erasmus e, študenti e, na univerzitách, zhruba na 4, 4 tisícoch univerzitách môžu študovať a absolvovať e, čas svojho štúdia v inej e, členskej krajine Európskej únie počas minimálne troch a maximálne 12 mesiacov. E, toto je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že môžu toto rovnaké obdobie stráviť prácou v, vo verejnej inštitúcii alebo vo, v nejakom podniku, vo firme. Mm, je to vlastne akási forma stáže. Ďakujeme pekne. Nebolo to celkom zrozumiteľné, preto som sa na to opýtala. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame k ďalšiemu rečníkovi. Tým je profesor Mattila. Gentlemen, hyvää huomenta. It's a great, great pleasure for me to have this opportunity to give... Vážená pani predsedníčka, je to pre mňa veľká čest eh, môcť prezentovať eh, E, túto tému, konkrétne e, potrebu lepšej synergie medzi Európskym výskumným priestorom a Európskym priestorom vyššieho vzdelávania. E, cieľom Európskej únie je inkluzívny a inteligentný rast. Tam, kde ten rast je založený vlastne na znalostiach a na inovácii a ústredím tejto stratégie je znalostný triangel, pardon, nalosný trojuholník, ktorý zahrňa vzdelávanie, výskum a inováciu. Tieto sú úzko prepojené a navzájom sa podporujú. Čo je vlastne európsky výskumný priestor? Tento koncept sa používa asi už 10 rokov vďaka Lisabonskej zmluve má už aj právny základ. To je veľmi dôležité. Európsky výskumný priestor znamená lepšie využívanie ľudských aj hospodárskych zdrojov v Európe pre výskum. Hlavným cieľom je odstrániť prekážky nadnárodného cezhraničného výskumu a týmto spôsobom umožniť Európe e, väčšiu konkurencieschopnosť e, na svetovej úrovni je mnoho prepojení a synergií medzi týmito dvoma priestormi. Poprvé, inštitúcie vyššieho vzdelávania sú kľúčovými hráčmi v oboch priestoroch v európskom výskumnom priestore aj európskom priestore vyššieho vzdelávania, pretože oni majú aj rovnaké ciele. To je posilniť svetovú konkurencieschopnosť a e, atraktivitu e, univerzít v Európe. určite ehm, tiež vplývajú na rast, konkurencieschopnosť a blaho. Umožňujú nám využívať lepšie ľudské zdroje, aj hospodárske zdroje a lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelíme. E, jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť tieto ciele, je zlepšiť kvalitu Európsky výskumný priestor podporuje modernú vedu, ktorá je vlastne takým rozhodujúcim kritériom kvality pre vyššie vzdelávanie a pre inštitúcie takých uh, vyššieho vzdelávania. V rámci výskumnej oblasti uh, rámcový uh, výskumný program a Európska rada a Národná akadémia, tak ako u nás, podporujú iba najvyššiu kvalitu. Univerzity nemôžu poskytovať atraktívne a kvalitné vzdelávanie, ak nebudú poskytovať aj vynikajúci výskum a moderné výskumné priestory a zariadenia. Ďalším spoločným cieľom je zlepšiť presun znalostí medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania a medzi spoločnosť. Tou výzvou je vytvoriť nový prístup, nové štruktúry, tak aby, sa, aby boli dostupné podnikmi, e, inovačným e, organizáciám, ako aj zákonodárcom, aby mali teda lepší prístup aj k najnovším výskumným výsledkom. Toto je nesmierne dôležité. Tzv. strategické centrum pre výskum a vedu zahrňa aktívnu spoluprácu medzi eh, priemyslom, medzi podnikmi a akademickým svetom. Eh, takéto centrum a centrá sú napojené eh, na univerzity. Ďalším príkladom je koncept Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie, ktorý bol vytvorený v roku 2008. E, tento inštitút vytvára prepojenie medzi vzdelávaním, výskumom a inováciou, kde môže sa, voľne, sa môžu voľne distribuovať z vedomostí, znalosti a môžu byť dostupné aj podnikom a celkovo spoločnosti e, tieto znalosti sa mm, využívajú aj na podporu nadnárodnej mobility, na presun znalostí, na riadenie rizika a tak ďalej. Jedným jednou zo silných e, stránok inštitútu je, že vytvára doktorantské štúdium e, v rámci existujúcich výskumných e, štruktúr. Výzvou a cieľom je prísť e, a vytvoriť viac takýchto iniciatív, pretože univerzity zohrávajú kľúčovú úlohu pre vytváranie e, vzdelávania na základe výskumu. Myslím si, že len takéto vzdelávania môže podporiť konkurencieschopnosť a rast v Európe. Európske priestor vyššieho vzdelávania, európsky výskumný priestor tiež zdieľajú priority v rámci doktorandského štúdia. Inštitúcie vyššieho vzdelávania musia, musia zvýšiť atraktivitu doktorandského štúdia medzi mladými talentovanými ľuďmi. Vysokokvalitné doktorandské štúdium je možné len vtedy, ak študenti sa zúčastňujú na vysokokvalitnom výskume, ktoré budú podporovať eh, kroky Európskeho výskumného priestoru. Eh, a toto zaručuje dostatočný prísun kvalitných odborníkov, ktoré majú dostatočné znalosti. A v tomto kontexte vítam nový princíp a princípy inovatívneho doktorantského štúdia. Mobilita výskumníkov medzi univerzitami, podnikmi a verejnou správou je vynikajúcim a veľmi dôležitým spôsobom, ako zlepšiť ich e, odborné e, znalosti a zručnosti. Nadnárodná a e, prierezová krosektorálna mobilita je tiež dôležitým spôsobom, ako zvýšiť zamestnateľnosť a vytvárať nové pracovné pozície. A preto by tam nový európsky rámcový rámec pre um, kariérny e, rast. Myslím si, že aj takto sa dá zaručovať kvalita. Je veľa prekážok pre mobilitu, ako sme si aj už vypočuli, a ešte stále nám chýbajú potrebné štruktúry. Musíme podporiť nadnárodnú spoluprácu medzi do, programami, doktorantskými programami a odstrániť prekážky e, ktorým čelí e, spoločný výskum. Myslím si, že spoločné výskumné iniciatívy by sa mali podnikať oveľa e, častejšie, napríklad Erasmus Mundus, e, doktorantské štúdium, doktorantský program je vynikajúci príklad takéto štruktúry a nadnárodnej spolupráce, ale bohužiaľ zatiaľ len veľmi málo univerzít sa na ňom podiela. Za posledné obdobie program Marie Curie efektívne podporuje medzinárodnú mobilitu výskumníkov, ako je doktorantské vzdelávanie aj v rámci eh, podnikového sektoru, ale spoluprácu medzi priestorom, výskumným priestorom a priestorom vyššieho vzdelávania treba ešte viac podporiť a rozšíriť existujúce programy mobility. Európska stratégia sa snaží o lepšiu koordináciu všetkých politík a zainteresovaných strán. Má rozpočet 100 miliónov eur a podporuje vzdelávanie, štúdium, nadnárodné vzdelávanie. A myslím si, že toto je vlastne jeden príklad ako doktorantské štúdium môže byť zapojené e, do vysokokvalitného výskumného univerzitného programu. Dámy a páni, na ako zhrnutie by som chcel uviezť, že určite inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskum sú prepojené. Určite je potrebné väčšie partnerstvo, viac spolupráce Eh, je tu tých 6 eh, prepojení, minimálne týchto 6 prepojení, ale určite je ešte veľmi veľa prekážok, aby boli plne implementované a preto tieto prekážky treba čo najskôr odstrániť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Teraz prichádzame k profesorovi Mišlovi Fedrimu z platformy EUSIS LLL. Máte slovo, nech sa páči. Euh, le micro, s'il vous plaît. Euh, je vais, je vais peut-être euh, présenter une approche un Možno budem prezentovať prístup, ktorý je iný ako tie dva predchádzajúce. Pokúsim sa rozšíriť eh, rozsah našich úvah. Veľmi často e, ten prístup sa uplatňuje a vzťahuje predovšetkým na mladých ľudí, ale v súčasnosti vidíme, že na našich univerzitách máme rôznych študentov a aj starší ľudia začínajú chodiť na univerzity. Preto si myslím, že sa treba zamerať na všetky vekové skupiny. Pokúsim sa teda venovať e, týmto aspektom. A celá táto otázka celoživotného vzdelávania je otázka, ktorú treba jasne zadefinovať. Keby som sa tu opýtal ľudí, ktorí sú prítomní, čo si o to myslia, každý z nich by podľa mňa mal svoju vlastnú definíciu a koncepciu. Uh, Takže musíme sa pozrieť na to, ako sa inštitúcie zaoberajú celoživotným vzdelávaním. Pre naše univerzity a pre naše ekonomiky je v súčasnosti mimoriadne dôležité, aby sme celoživotné vzdelávanie nevnímali už ako e, nutnosť alebo druhú šancu, ale ako niečo potrebné. Naša konkurencieschopnosť v Európe nezávisí len od toho, že aktualizujeme svoje vedomosti, ale aj urychlujeme e, uplatňovanie vedomostí v praxi. Veľká časť obyvateľstva je zapojená do tohto procesu. To je predovšetkým úloha celoživotného vzdelávania a výchovy. Jednoducho urychliť celý tento proces a samozrejme e, univerzity sú najväčšími tvorcami vedomostí, ale zároveň sa nachádzajú aj v jadre celého tohto problému. V čase, keď e, viac ako 50 určitej vekovej kategórie vstupuje do vyššieho vzdelávania, tak univerzity rozhodne preberajú veľmi dôležitú úlohu aj v oblasti celoživotného vzdelávania. Čo vlastne potrebujeme je vízia, ktorá skúma celú profesionálnu kariéru ľudí. Ľudia teraz nemajú iba jednu kariéru e, v rámci niekoľkých firm alebo podnikov, ale majú viacero kariér. Čo sa my snažíme dosiahnuť je urobiť tento presun z kariéry do kariéry ľahším a pozitívnym. Chceme uľahčiť ľuďom získavať stále viac eh, vedomostí. Takže nielen, že sa snažíme eh, pripraviť lepšie rozhranie medzi jednotlivými kariérami, ale snažíme sa aj nájsť lepší spôsob, ako preniesť získané vedomosti a získané skúsenosti z jednej oblasti do druhej. Dnes univerzity v tomto všetkom zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože určité percento starších ľudí chodí teraz na univerzity. Nie sú to teda ľudia v typickom študentskom veku, ale sú to starší ľudia. Pre týchto ľudí sú zvyčajne vytvorené zvláštne oddelenia na univerzitách, ale teraz vidíme, že univerzity ešte vždy nepovažujú e, celoživotné vzdelávanie za jadro svojej práce. Nepovažujú to za svoju prioritu. Ale myslím si, že v budúcnosti budú musieť univerzity ponúkať dlhodobú službu pre študentov. Budú musieť povedať, my vám ponúkame ten prvotný diplom alebo prvotné vzdelanie ale neskôr sa môžete vrátiť na univerzitu, aby ste nadobudli nové zručnosti alebo aby ste zmenili svoju kariéru, čo vidíme stále častejšie v súčasnosti. Takže nielen si obnovíte svoje vedomosti, ale osvojíte si aj úplne nové vedomosti. musíme byť e, schopní ponúkať našim študentom určitú kontinuitu a pomoc, keď e, to budú potrebovať. Univerzity potrebujú flexibilitu, aby mohli pomáhať študentom. A musia byť e, schopné pomáhať študentom využiť to, čo sa naučili na univerzite. Máme tu oznámenie e, ministrov z Luvenu z roku 2009. A máme tu aj ďalšie dokumenty. Máme tu celoživotné vzdelanie, ktoré sa stalo súčasťou bolenskej politiky po roku 2010. A je to aj jeden z cieľov vzdelávania dospelých. No ale teraz musíme už prejsť od slov k činom. Univerzity oznamujú určité stratégie, napríklad eh, stratégie pre jednotlivé obdobia ale bez toho, aby mali nejakú spoločnú víziu a definíciu celoživotného vzdelávania. Vznikajú siete vyššieho vzdelávania, ktoré nám dávajú užitočnejšie informácie o tom, čo vzniká dnes na inštitúcie vyššieho vzdelávania. Takisto sme si všimli, že na univerzitách existujú tri úrovne práce na celoživotnom vzdelávaní. Sú univerzity, ktoré sú v adaptačnom štádiu, celoživotné vzdelávanie, sa zameriava na poskytovanie špecializovaných služieb a zamieňajú si celoživotné vzdelávanie s pokračujúcim e, vzdelávaním zamestnaných ľudí a s ďalším vzdelávaním zamestnaných ľudí. Veľmi malé percento univerzít zašlo za túto úroveň a začlenilo to do svojej organizácie podstate majú počiatočné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, výskum. To sú tie hlavné oblasti, ktorým sa venujú. Treba pochopiť, že vzájomné prepojenie medzi všetkými týmito vecami, ktoré som menoval, je základnou prácou univerzity. Univerzity musia byť dostatočne flexibilné a musia prepájať e, tieto rôzne druhy vzdelávania. Musia umožniť študentom, aby využili aj svoje zručnosti a skúsenosti, ktoré získali mimo univerzity. A môžeme snívať aj o tretej úrovni univerzít. Nemôžem tvrdiť, že by v Európe niektorá univerzita už dosiahla toto štádium. Niektoré sa blížia k tomuto štádiu, ale ešte sú dosť ďaleko a je to kultúrne štádium. Je to nová koncepcia, podľa ktorej celoživotné vzdelanie e, tvorí súčasť univerzitnej kultúry a preniká cez všetky aktivity uskutočňované na univerzite. Táto vízia celoživotného vzdelávania môže byť spôsob, ako univerzity môžu dosiahnuť výnimočnosť. Na záver by som chcel povedať, aké sú výzvy pre univerzity v následujúcich rokoch. Poprvé, treba sa snažiť skoordinovať e, tri činnosti, ktoré ponúkajú univerzity, to je úvodné vzdelávanie, e, ďalšie vzdelávanie a výskum. Treba sa zamerať na jednotlivcov v rámci ich kariéry a v rámci ich vývoja. do tohto prístupu treba zapojiť e, všetkých zamestnancov univerzity, nielen učiteľov, ale aj administratívu a jednoducho všetkých ostatných na univerzite, tak aby sa študenti mohli učiť e, v priebehu celého života. študenti musia pochopiť, že môžu čerpať zo všetkého, čo sa naučili a takisto sa treba podeliť o túto víziu aj so spoločnosťou. Nemá zmysel mať pravdu, keď ste v izolácii. Ďakujem veľmi pekne, pán Futry. A teraz máme čas na diskusiu. Kto sa hlási o slovo, prosím vás stručne, žiadne referáty. Nech sa páči a pani kolegyňa Paliadeli hovorí grécky. Použite prosím slúchadla. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľmi ma teší, že sa môžem zúčastniť tejto veľmi zaujímavej rozpravy. Je to práve v čase, kedy sme schválili zákon v Grécku. Tento zákon bol prijatý z veľkou väčšinou v parlamente, ale teraz ho študenti napadli. Takisto aj učiteľe na vysokých školách. Dá sa hovoriť o tom, že kríza sa preniesla aj na vysoké školy. Po tom, čo som si vypočula, mám teraz otázku, ale je to otázka, ktorá ma stále zamestnáva. Vysoké školy v Európe funguje na základe sáskeho modelu. Na, treba sa držať striktne tohto modelu. Nedávno vyšla kniha o užitočnosti humanitných štúdií, o duchovných štúdiách pretože tie sú dôležité. A moja otázka teraz týka všetkých rečníkov. E, poprvé, Ako to vyzerá s Európskym hodnotením. Potrebujeme e, nejakú metódu hodnotenia, aby sme posudili výkony univerzít na základe nejakých kritérií. Nemali by sme pracovať s kritériami, ktoré bývajú často napadané. Potrebujeme jednoducho skutočne dobrý spôsob hodnotenia priestorov, ktoré máme v rámci vysokých škôl a takisto sú tu aj kultúrne komponenty, ktoré treba hodnotiť. No a potom ďalšia otázka na všetkých rečníkov, ktorí tu prednášali. Ako hodnotíte inovácie mimo prírodných vied? teda naozaj myslím na prírodné vedy, humanitné vedy, duchovné vedy. Ako sa dajú hodnotiť tieto sektory? Ako e, tu možno robiť inovácie? Potom tu mám otázku, ktorá sa týka e, výskumu. Ako môžu vysoké školy byť hodnotené? Ako je možno hodnotiť e, vysoké školy, ktoré nespadajú do e, vedy alebo do prírodných vied? Archeológia je u nás veda. Teda nepatrí to medzi humanitné vedy, ale jednoducho aj tu treba robiť inovácie. A niektorých táto potreba robiť inovácie iba odstrašuje. Na, a na teoríšume... Ja e, sa domnievam, že samozrejme aj výskum je dôležitý, a musíme si premyslieť, ako budeme pristupovať aj k vedám iným, než sú e, technické e, vedy. E, kolega Berlange. Ďakujem veľmi pekne. A pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať za túto diskusiu vo veľmi vhodnom čase pretože komisia predložila poprvý raz svoje oznámenie k tejto téme. Po diskusii a správe sme mali v parlamente pocit, že treba preskúmať, čo sa deje v oblasti Boloňského dohovoru vo vyššom vzdelávaní. Prežívame teraz veľkú finančnú krízu a teraz potrebujeme viac Európy v našich každodenných činnostiach. A univerzity už nemôžu byť e, izolované a členské štáty musia konať súbežne tejto otázke. A musíme takisto prispôsobiť to, čo sa deje vo vede a výskume, tomu, čo sa deje na univerzitách, teda v oblasti vyššieho vzdelávania. Musíme totiž to vidieť určitý vzťah medzi vyšším vzdelávaním a výskumom. A to znamená, že integrácia musí priniesť niečo nové. Máme predsa jednotný trh a máme aj jednotný pracovný trh a ak chceme naozaj mať jednotný pracovný trh, tak potrebuje mať aj vysokú profesionálnu intelektuálnu úroveň pracujúcich, tak aby e, každý študent, ktorý dosiahne určitý stupeň vzdelania alebo e, diplom, sa bude môcť e, zamestnať aj v iných krajinách úplne bez problémov. A teraz to celkom neplatí, takže to vyzerá tak, ako keby sme plýtvali energiou. Bolonský proces tu síce máme, ale nemá dostatočnú podporu. Tento proces sa v podstate viac menej po svojom čase ignoroval a preto je dobré, že parlament o tom hovorí. A je dobré, že tu máme túto správu a máme to prepojené na komisiu. Od komisie vieme, že žiadame všetky inštitúcie v Európe, aby urobili všetko, čo treba. Členské štáty musia urobiť všetky kroky na to, aby zachovali bolonský proces. Univerzity sa musia viac zblížiť, pretože Európska únia má samozrejme povinnosti a musí poskytovať podporu, hoci nie je zodpovedná e, na, v prvom rade, ale čo musíme pochopiť je, že tu máme rôzne krajiny. Máme tu napríklad anglosaské krajiny, ale čo znamená bakalár? E, bakalára dostanete po troch rokoch, nie po piatich rokoch. To znamená, že e, tu musí byť určité prepojenie medzi dosiahnutým vzdelaním a zamestnateľnosťou. Musíme tu mať aj e, spoločný spôsob hodnotenia kvality štúdia na vysokých školách. Ak budeme mať vzájomné uznávanie diplomov, tak to musí vychádzať aj zo vzájomnej dôvery ak talianský lekár pôjde do Francúzska, tak e, francúzske orgány neakceptujú e, tohto lekára. A toto musí byť základný princíp. Musíme mať e, určité uistenie o kvalite ľudí. Musíme by schopní povedať, že verejné inštitúcie, inštitúcie, e, univerzity dodržiavajú bolenský proces a potom sa zmení spôsob, akým vnímame univerzity dnes. Nehovoríme tu iba o technických aspektoch, ale aj o zodpovednostiach a povinnostiach v jednotlivých oblastiach musíme naozaj dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, e, kolega Berlinger John Kelly. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a, ďakujem rečníkom, predovšetkým pánovi Osolinobanovi. Prezentácie boli zaujímavé a hovorili o tom, že mobilita sa možno celkom nedosiahla. A takisto sa hovorilo o tom, že sa treba viac zamerať na potreby trhu práce. Musíme ešte urobiť veľa v tomto ohľade, ak máme dosiahnuť určitý pokrok. Chcel by som teda spomenúť iba niekoľko bodov. Chcel by som sa opýtať e, rečníkov, či majú pocit, že sa dosahuje určitý pokrok na jednotlivých e, univerzitách, či teda tieto univerzity zosladujú svoje programy vzdelávanie, čo ponúkajú e, s potrebami trhu práce, najmä v oblasti zamestnateľnosti v čase hospodárskej a finančnej krízy. Potom druhý bod, o ktorom ste hovorili aj vy, stav vedomosti e, ľudí, ktorí majú vyššie vzdelanie, koľko výskumných e, článkov publikovali v rôznych časopisoch ako ďalej odozdávať svedomosti študentom, ako sa im darí pritiahnuť študentov a ako sa starajú o tých študentov, keď sú v ich starostlivosti? Veď na to sú predsa tam. Nie sú tam iba na to, aby pokračovali v výskume, ale aj aby sa starali o študentov. Nemusia byť na vysokej škole, aby sa venovali iba výskumu. Takže treba sa zamerať naozaj na študentov, na to, ako sa im darí a ako Mali by sme sa aj pozrieť na to, ako univerzity e, môžu prispôsobiť e, ponúkané štúdium potrebám trhu práce. No a nakoniec e, by som chcela povedať, že v mojej vlastnej krajine bolo veľkým sklamaním, že minulý rok pri hodnotení viaceré univerzity klesli na nižšiu úroveň a Chcel by som sa opýtať e, rečníkov, ako by sa mali hodnotiť univerzity a vysokej školy a či sú spokojní e, s integritou našej vysokej školy. Toto hodnotenie je naozaj mimoriadne dôležité, pretože e, je dôležité vedieť, na akej úrovni sa nachádzajú univerzity vysokoškolách v jednotlivých krajinách. Možno sú tam nejaké problémy, ale toto je miesto, kde to môžeme e, zlepšiť a upraviť systém tak, aby vysoké školy boli e, primerane hodnotené. Ďakujem veľmi pekne. Silvia Kostaň sa páči. Grazie Presidente, credo sia stata molto interessante questa audizione. Ďakujem pani predsednička. Myslím si, že je to veľmi zaujímavé vypočutie, pretože určite je zaujímavé riešiť tému, ktorá je založená na oznámení komisie, ktorá je samozrejme relevantná pre parlament. Je tu určite, sú tu určite rôzne názory. Ja by som chcela povedať niekoľko vecí. Myslím si, že pri celoživotnom vzdelávaní sa musíme pozrieť aj na tie osoby, na tých ľudí, ktorí vytvárajú Európu a myslím si, že bolonský proces by mal byť preskúmaný, revidovaný z rôznych hľadísk, pretože vidíme, že určite ľudia majú svoje vlastné skúsenosti aj s vzdelávaním, s, s odbornou prípravou a ako povedal odborník z Fínska, musíme začať proces, ktorý bude silnejší, ktorý bude viac prípoje, ktorý bude prepájať výskum, inovácie, vzdelávanie a zamestnateľnosť. Prvá otázka. Samozrejme, univerzity v rámci bolonského procesu určite musia cítiť, že budú predmetom a sú predmetom e, nestranného hodnotenia. Musíme zaručiť toto individuálne právo. To znamená, že takto môžeme vidieť ich silné stránky a môžeme ich viac zdôrazniť. E, Klás treba dôraz na presun znalostí. Určite môžeme takto vidieť, kto je dobrý v inovácii, v poskytovaní inovácií je treba presunúť e, znalosti, vedomosti z univerzity aj do praxe, napríklad do výskumu. A myslím si, že v rámci parlamentu tiež vidíme, že by sme mali prepojiť univerzity, výskum, aplikácie a inovácie. E, a to sa týka aj nových produktov, a inovatívnych služieb a potom aj uznávanie kreditov a kvalifikácií, čo je ešte zatiaľ prekážko. Ja viem, že určite program Erasmus je vynikajúci, ale ak sa na to lepšie pozrieme, myslím si, že by sme mali vidieť tie prepojenia medzi e, programom Erasmus a samotnými študentami a v rámci e, hodnotiacich kritérií univerzít na národnej úrovni Ehm, okrem teda týchto by malo existovať aj nejaké hodnotiace kritéria kvality, eh, kvality presunu vedomostí na európskej úrovni a samozrejme aj ďalšie prvky by mali zahrňať tieto hodnotiace kritéria. A nakoniec by som chcela povedať, že celoživotné vzdelávanie a priebežné neustále vzdelávanie je určené ľuďom, ktorí ešte stále pracujú, pretože by mali mať príležitosť e, tiež sa vzdelávať, predovšetkým teraz vo svetle krízy a musíme sa pozerať pre všetkým na univerzity. E, a nielen teda, keď hovoríme o celoživotnom vzdelávaní, ale aj keď hovoríme o ďalších oblastiach, aj v rámci napríklad podnik, vzdelávanie v rámci nezávislých vzdelávacích inštitúcií, v rámci samotných podnikov a treba využiť prostriedky napríklad zo sociálneho fondu a iné prostriedky tak, aby vlastne sme mohli čo najviac ľudí zapojiť do vzdelávacieho procesu, zvýšiť ich flexibilitu. Nie je, eh, nie len univerzity by mali byť centrom všetkého, ale vzdelávanie by malo byť poskytované aj na inej úrovni a vlastne pre ľudí, ktorým to pomôže na pracovnom trhu. Kolega Ambago. Áno, ďakujem pekne. Táto debata bola naozaj veľmi zaujímavá a vypočul som si kolegu Salivena. Myslím si, že každý teda, teda viem, že každý hovoril francúz, po francúzsky alebo po anglicky a bolo by veľmi pekné si vypočuť niečo napríklad v maďarčine alebo slovinčine, ale určité prekážky. Viem, že angličtina sa vyučuje všade, všade sa ňou hovorí ale nekladieme dostatočný dôraz na tie malé jazyky. Prečo to hovorím? Erasmus bol a je úspechom. Moji príbuzní eh, sa tiež napríklad na ňom podielali, ale iba v, v tých väčších jazykoch pre maďarských e, študentov by rovnaké príležitosti e, bolo e, dôležité tiež môcť študovať vlastne vo svojom vlastnom jazyku, vypočuť si prednášky v maďarčine, tak aby sme si mohli vypočuť tak aby teda tieto programy mohli byť dostupné v týchto menších jazykoch. Takže by som chcel vedieť, aký je názor expertov bola by som vám rada odpovedala, ale nebudem to teraz e, e, načínať túto tému. Necháme to expertom a pani Hannibal. Been... Ďakujem pekne, ďakujem odborníkom. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá debata, diskusia, veľmi vhodné, že prišlo v tomto čase aj oznámenie komisie, máme možnosť napredovať. Ja vždy som tomu chápala tak, že skutočným cieľom bolonského procesu aj európskeho priestoru vyššieho vzdelávania je mať ako keby taký vnútorný trh Ehm, vyššieho vzdelávania. Myslím si, že to vynikajúca myšlienka, s ktorou všetci súhlasíme, ktorá je pre nás pozitívna, ale myslím si, že sú tu veľké prekažky, ktoré treba prekonať. Mnohé už boli dnes spomenuté. Určite je tu celá tá otázka kvalifikácií, ehm, bakalárskeho vzdelávania a určite tých zmien, ktoré sú ťažké pre tie krajiny, ktoré to nemajú. Ale chcem vás ubezpočiť, eh, že áno, máte pravdu, že na konci vlastne máte ten, eh, ten univerzitný titul, ale ja som si vypočula tiež aj iných, eh, ktorí samozrejme hovoria aj o tých eh, jazykových aspektoch. Určite sú tu problémy, keď máme takéto paneurópske myšlienky, ako ich vnímať, ako k ním pristupovať. Myslím si, že mnohokrát je to problém pre rodených hovorcov angličtiny, ktorí zdá sa, že nechcú opustiť svoju krajinu. A tie otázky eh, ohľadom toho, v akom jazyku sa vyučuje. Rozumiem obávam kolegu z krajiny, kde sú možno menšie jazyky, ale myslím si, že pokiaľ nevyriešime aj túto jazykovú otázku a náš prístup k nej, tak e, nedosiahneme žiadanú mobilitu. Myslím si, že ďalšia vec, na ktorú by sme sa mali pozrieť a ktorá sa takmer vôbec nespomenula, je financovanie. Európske univerzity majú rôzne spôsoby financovania a pokiaľ nevypracujeme alebo nedosiahneme nejaký spôsob, ako to riešiť, tak univerzity budú mať vždy s týmto problém. Určite vo Veľkej Británii je veľká debata o poplatkoch za univerzitu na prvom stupni. Neviem, ako je to v iných krajinách, ale určite potrebujeme to nejako riešiť. Určite všetci asi súhlasia s tým, že by mali byť tam aj verejné financie, ale diskusia je potrebná eh, na to, aby sme vyriešili, ako sa to má urobiť, ako máme vlastne dosiahnuť tú vyššiu mobilitu, ktorá zatiaľ neexistuje. A mám aj isté obavy, pretože nevidím tú mobilitu vo vede a technológii, takú žiadanú mobilitu a myslím si, že by to bola naozaj jedna z takých najužitočnejších vecí, čo by mohla mobilita vo vyššom vzdelávaní v Európe priniesť. E, vlastne zlepšenie, zvýšenie úrovne vedy a technológií. A zatiaľ v tejto otázke nenapredujeme a toto je dôležitá téma, na ktorú by sme sa mali sústrediť. Úplne súhlasím s kolegami, ktorí hovorili o hodnotení. Myslím si, že potrebujeme nejaký spôsob hodnotenia toho, ako zlepšiť veci a ako napredovať. Ďakujem. Gracias, eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Tiež eh, chcem zablahoželať a poďakovať sa všetkým rečníkom. Ja by som chcel hovoriť eh, v stručnosti o troch veciach. Po prvé, pokiaľ je posledného rečníka, zaujímalo, zaujímal by ma ten návrat starších ľudí na univerzitu, možno aj preto, že ja už som vlastne v takomto veku myslím si, že teda máme krízu tak, ako povedal aj Sean Kelly a preto je veľa ľudí, ktorí momentálne by sa potrebovali vrátiť na univerzitu, osviežiť si svoje vedomosti, ale rád by som vedel, ako môžeme integrovať týchto ľudí e, na univerzitu, či robiť nejaké špeciálne kurzy pre nich, alebo či ich integrovať do tzv. normálnych kurzov, Ehm, s mladými ľuďmi, ako vlastne preklenúť možno tie rozdiely medzi mladými a staršími v praxi, čo treba urobiť, aby títo starší ľudia naozaj boli plne integrovaní do univerzitného vzdelávania, aby plne využili potenciál, ktorým univerzita ponúka. Potom sa spomínalo aj hodnotenie univerzit. Teraz hovorím len tak, e, to, čo si pamätám, myslím si, že medzi prvými 500 univerzitami e, na svete bolo veľmi málo európskych a medzi prvými 25 e, boli iba 4 európske, myslím, že Oxford, Cambridge a ešte potom nejaké dve londýnske univerzity to je trošku takým sklamaním alebo rozčarovaním pre Európu. Ja neviem, že či tie hodnotiace kritériá sú potom zle nastavené, alebo či tá úroveň univerzitného vzdelávania v Európe je naozaj taká nízka. Rád by som poznal váš názor. E, potom, e, pokiaľ ide o to, čo povedal kolega Zoltán o jazykoch, ja som vlastne bilingválny, hovorím e, katalánsky aj španielsky, ale úprimne si myslím, že a to vlastne sa deje aj u nás v Barcelone, e, snažíme sa o to, aby e, sa vyučovalo aj v katalánčine, ale mnohokrát e, je veľa študentov, pre všetkým z Latinskej Ameriky, ktorí nechcú vlastne sa učiť v katalánčine a potom e, samozrejme potrebujeme tiež učiteľov, ktorí sa potom musia naučiť katalánčinu a chcú vyučovať ten svoj predmet. Je to taká smutná realita, ale je ťažké bojovať proti tejto realite. Samozrejme je treba vyvinúť veľké úsilie na ochranu tých týchto menších jazykov, ale neviem, že či tiež na tej univerzitnej úrovni. Ďakujem. Ďakujeme, Hanno Takola. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s kolegom, ktorý e, nastolil tému menších jazykov v mne prípustnom jazyku v maďarčine. Tu už zaznelo mnoho otázok, mnoho prednesov. Ja by som teda veľmi rád prešiel rovno k veci, ak dovolíte. Myslím si, že všetci sa zhodneme v tom, že e, Európa ako starý kontinent musí si uvedomiť, že vedomosti sú dôležité na podporu rastu, na podporu zamestnanosti a produktivity. E, ukázalo sa to a napokon aj v rečníku v, v výpovedi pána Matilu, ktorý hovoril o tom, že takúto európsku pridanú hodnotu potrebujeme tak, aby sme dokázali držať krok eh, v hospodárskej súťaži, v inováciách. Práve tých, ktorí potrebujeme, máme konkrétne prípady zo svojich radov o tom, že staré inovácie už nestačia, potrebujeme neustále nové a nové. Napríklad pôvodne fínska firma Nokia eh, sa presunula z Nemecka do Rumunska s tým, že tam budú vyrábať eh, lacnejšie, ale ani to nestačilo, eh, pretože nemali dostatočne nové inovácie. A teraz to vedie k tomu, že sa uzatvára aj tá rumunská továreň. To spečí o tom, že nemôžeme sa spolíhať na staré inovácie, musíme neustále skúmať, hľadať nové možnosti napredovania. A na to nadvezuje moja otázka. Európska únia má 27 členských štátov, rôzne kultúry, e, rôzne kanály, kde sa stretávame, e, hovoríme o výmene najlepších postupov, o spolupráci univerzít, o mobilite. Do akej miery je to naozaj skutočnosťou, e, by ma zaujímalo, pretože predpokladám, že práve touto formou môžeme vyťažiť najviac z tých silných stránok Európy, z tej mnohorakosti, z tej mnohokultúrnosti, môžeme priniesť niečo nové, niečo inovatívne, teda do akej miery naozaj prebiehajú tieto výmeny, alebo sú prekážkou e, rôzne e, nezdravé formy súťaživosti, že univerzity predsa len sa snažia e, presadzovať to svoje a sú dosť opatrné, čo sa týka zdieľania svojich eh, výskumných výsledkov eh, a tak ďalej, alebo je tomu tak, že vo veci financovania sú také rôzne situácie v členských štátoch, že niektoré inštitúcie, výskumné inštitúcie iba podporujú výskum preto, aby mali dostatok financovania a získavajú vlastne tak týmto nesprávnym spôsobom rýchle zisky. Ako by sme teda mohli podporiť a zosilniť eh, túto spoluprácu výskumných a vzdelávacích inštitúcií v Európe tak, aby sa naozaj vymieňali tie najlepšie postupy a aby vznikali aj tie tak veľmi potrebné nové inovácie aj do budúcna, nielen teraz. Ďakujem. It was not much shorter than the others. Nož, eh, neboli ste o mnoho stručnejší ako ostatní. Pani Benarapato, nech sa páči. Sí, madame la présidente. Alors moi, je, je voudrais vraiment... Ďakujem pekne. Hovoríme tu o komplexnej situácii, v ktorej čelíme. Máme tu celý rad rôznych kríz. Ja si myslím, že e, vyššie vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetkých, pre mladých, pre starých, pre nezamestnaných. Mal by to byť systém otvorený. Počuli sme si prednášku o celoživotnom vzdelávaní. A podľa mňa univerzity by mali byť súčasťou tohto procesu. Ja som mala možnosť využiť eh, tieto možnosti sama na sebe. Nemali by sme by byť vystavení nemilosť a nemilosti firmám. Vypočuli sme si aj o tom, aká dôležitá je veda, rôzne druhy vied. V tomto rýchlom meniacom sa svete tieto témy sú najmä mimoriadne dôležité. Ak trieda maturantov eh, postupí na univerzitu a o 5 rokov si zrazu uvedomia, že sa mm, vyučili povolaniu, ktorá, ktoré je užitočné, ale nemajú vlastne uplatnenie na pracovnom trhu. Stá tisíce mladých ľudí sú nezamestnaní napriek tomu, že majú vysokoškolský diplom. Len čo začali študovať, zručnosti, ktoré sa vlastne učili, už boli i hneď aj zastaralé. Takže mali by sme upustiť od toho zastaraného zmýšľania a posunúť sa na novú úroveň. Mali by sme pomáhať študentov v tom, aby hneď potom, ako ukončia vzdelanie, našli prácu. Nestačí len vybaviť mladých ľudí tými zručnosťami, ktoré potrebujú na to, aby si našli prácu. Je to trochu komplikovanejšie. Je potrebné, aby náš systém univerzity bol otvorenejší, aby bolo možné vrátiť sa k štúdiu kedykoľvek ktoromkoľvek štádiu života. Taktiež, čo sa týka hodnotenia, nie je celkom jasné, ako by toto hodnotenie malo prebiehať. Ak budeme mať ligovú tabulku univerzít, ktorá bude založená na zručnostiach, ktoré sú priamo prepojené s pracovnými miestami, myslím si, že nám chýba mnoho dôležitých aspektov, čo sa týka úlohy univerzít. Univerzity sú predsa aj fórum, v ktorom spoločnosť propaguje nové, inovatívne myslenie. Napríklad v Paríži niektoré prestížne štúty vyššieho vzdelávania umožňujú štúdium sociálnych vied, technológie a tak ďalej. A to je podľa mňa veľmi zaujímavý príklad, ako by sa dalo napredovať. Teda Dôležitou otázkou je táto otázka líkových tabuliek na hodnotenie univerzít. Aké kritéria by sme mali využiť eh, pri hodnotení a triedení týchto univerzít? Je mi veľmi ľúto, že dokument komisie vychádza zo starého zmýšľania, hovorí o posilňovaní možnosti zamestnateľnosti podnikateľských eh, zručností. Máme také veľké množstva nezamestnaných absolventov vysokých škôl, mali by sme si preto položiť otázku, či naozaj postupujeme správne Spomedzi týchto 100 tisícov mladých absolventov, ktorí sú bez práce, sú hlasy, ktoré sa nás pýtajú, či by sme nemali prehodnotiť naše vnímanie e, univerzit. To musí byť fórum pre občanov, nielen pre budúcich a pracujúcich. Mladí Európania, európsky občania musia mať možnosť študovať aj sociálne vedy, ktoré nám umožňujú vôbec zadefinovať, ako zefektívniť univerzity do budúcna. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k našim panelistom. Najskôr dostáva slovo talianský profesor. Veľmi ma potešilo, že e, tie zásadné body vnímame rovnako a síce, že s bakalárským titulom e, si u nás nikto veľmi nepomôže. Vo Veľkej Británii to možno inak, ale vo Švedsku som sa pýtala, mm, ako to oni robia. Povedali, že to robia prakticky povedal, že ja som Nemka, ja tak chcem robiť prakticky, už oni tvrdia, že mali vždy titul kandidáta a to je vlastne to isté ako bakalár, to nie je praktický prístup, to je jednoducho fakt, ktorý hovorí o tom, že majú štruktúru, ktorú my nemáme. A najhoršie na tom je, že študenti potom, ako získajú titul bakalára, sú vypustení do sveta a nemajú v rukách nič, pretože pred zavedením procesu nebolo jasné, čo presne bol význam tohto bakalára, kde sa dá absolvovať a kde sa dá uplatniť. Na niektorých vysokých školách sa to dalo, ale tam bola potrebná vôľa a úsilie samotnej univerzity, samotných profesorov, aby sa to naozaj nastavilo tak, že titul bakalára mal nejakú hodnotu. Medzičasom sa to trošku zlepšilo, ale ešte stále eh, nie je situácia ani zďaleka dobrá. Na to nemá vplyv ani politika, ani minister. To môžu vyriešiť len samé univerzity. Preto na to musíme neuselo upozorňovať. Po druhé, čo sa týka hodnotenia, e, systém hodnotenia, ktorý poznáme, sa týka excelentnosti. A aj tu je problém, pretože jazyková rozhodnosť, ktorú máme v Európe, samozrejme je taktiež prekážkou pri hodnotení tejto excelentnosti. Je to jednoducho fakt. A preto ma veľmi teší a tu som e, pochopila komisiu lepšie ako kolegyňa e, Benrabatov. Myslím si, že komisia e, navrhuje úplne iné hodnotenie. Chce zoskupovať, ktoré univerzity v Európe sa na čo sústraďujú, čo sa dá dosiahnuť tu a čo sa dá dosiahnuť tam. A práve to sme chceli od komisie. Nechceli sme žiadne hodnotenie kvality, kto je najlepší. Myslím si, že to sa môže poňať aj veľmi zle. Nemáme kritéria, na základe ktorých by sme mohli na základe naozaj e, bez ich skutočnosti vyhodnotiť, kto je najlepší. Tu nejde len o výskum, ide aj o vyučovanie a ak e, sa nám nepodarí naozaj aj tú výučbu si ceniť, tak budeme vždy zaostávať v hodnotení. Prosím, vyjadrite sa aj k tomuto systému hodnotenia. A veľmi ma teší, že posledný rečník sa vyjadril k téme celoživotného vzdelávania a povedal vlastne to, čo my už tvrdíme od samotného začiatku tohto legislatívneho obdobia a síce, že celoživotné vzdelávanie je takým eh, širokospektrálnym programom, ktorý pokrýva celý život od kolísky až po hrob. Ešte stále nevieme presne, čo sa chystá. Teraz e, sú tu snahy e, niečo upraviť a úplne zrušiť tento program celoživotného vzdelávania. Je to neuveriteľné, pretože to, čo potrebujeme aj na úrovni univerzí, to úplne rušíme. Odrazu sa to úplne stráca z dokumentov a to nie je dobrá cesta. Ak by ste mohli, prosím, predložte komisii aj do 23 upozornenie, že to nie je v duchu nášho presvedčenia, nie je to ani v duchu toho, na čom pracujeme od roku 2007. Boli sme vtedy nadšení, že sme vynašli tento koncept celoživotného vzdelávania a odroz sa to stráca. Uvidíme, ako to dopadne. Ešte je tu ďalšia otázka, ktorú som celkom nepochopila. Jeden z vás spomenul, že program Erasmus Mundus e, nemá mnoho uchádzačov, záujemcov. Ja musím pripomenúť, že to bol program, ktorý nás chcel otvoriť svetu, aby prichádzali k nám študenti z tretich krajín. Medzi tým e, sa to otočilo. Máme možnosť, aby doktoranti z Európy študovali v tretích krajinách. Zaujímalo by ma, prečo ste tvrdili, že je tam účasť taká malá. Pretože to, e, že e, sa na tom e, zúčastňuje malo študentov od nás, súvisí s tým, že ten program nie je ešte veľmi známy. Spomenuli ste aj o program Bonus, program, ktorý súvisí s Baltickým morom. Nie je to celkom isté program z Európskej únie. Ak to je totiž program Európskej únie, tak my o tom nevieme. Možno by ste sa k tomu ešte mohli vyjadriť. Nech sa páči, páni. Máte teraz priestor odpovedať na otázky, ktoré tu zozneli a komisia dostane potom slovo po vás. Každý z vás, prosím, čo najstručnejšie. Nech sa páči, pán Lucato. Uh, thank you, Mr. President. Uh, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetky otázky, ktoré tu zazneli, boli veľmi zaujímavé a ja by som sa vyjadril k trom, ktoré sa týkajú eh, mňa, mojej prezentácie. Môžete hovoriť po taliansky, hovorí pani predsednička. Prvý bod, spomenula pani predsednička, to sa týka titula bakalár. Nepochybne situácia v Nemecku a v Taliansku je veľmi podobná Myslím, že takto to vníma aj akademická obec a je to spôsobené tým, že nemeckí a talianskí akademici sú presvedčení, že vždy robili všetko najlepšie a preto nie sú ochotní svoje postupy meniť. To je možno taká prekážka. Nie je to len problém, ktorý sa týka univerzít. Myslím, že musíme na politickej úrovni prehodnotiť tieto postupy aj na úrovni inštitúcií, napríklad čo sa týka uznávania diplomov a titulov. To je veľmi relevantná téma. Ja už som spomenul v úvode. To, že pán Winkler sa vo Viedni vyjadril v istom duchu, myslím, že je mnoho práce aj pre univerzity v tomto smere. Musíme sa snažiť o to, aby titul bakalár bol naozaj užitočný a uplatniteľný. Musíme zmeniť postoj ľudí a v prípade potreby aj dokumentov. Do, sú dokumenty, ktoré hovoria o tom, že údajne e, titul bakalár nie je až taký zle uplatniteľný údajne v európskych krajinách, kde predtým nemali titul bakalára, tam sa veci vnímajú tak, že študenti z prvého stupňa chcú potom pokračovať aj ďalej, ale musíme sa pozornejšie pozrieť na konkrétne údaje. To nám možno pomôže posunúť sa ďalej. Ďalej druhá vec súvisí s hodnotením. To spomenuli viacerí poslanci. Často sa tým spája e, obrovský politický záujem aj vo vašom výbore. Hodnotenie sa kritizujú, kritéria sa kritizujú, ale predsa je tu dopyt po takomto hodnotení. Možno postoj zúčastnených, ktorou nie je celkom objektívny, ale problém je, že parametre, kritéria a body, ktoré sa vyhodnocujú, sú to kľúčové, o čo ide a nemôžeme to ignorovať. Napríklad skupina, ktorá hľadajú vzdelávanie, trp, tvrdí, že sa musíme pozrieť skôr na transparentnosť, nie na hodnotenie. To je pekné, ale keď všetci ostatní sa držia hodnotenia, tak aj Európska únia musí brať do úvahy aj toto hodnotenie. Projekt, ktorý teraz e, financuje komisia, naznačuje, že je potrebné preskúmať, ako univerzity samotné hodnotia svoje pôsobenie, ako sa vytvárajú klastre a či sa vytvárajú. Ešte stále je tu však problém, že vnímame iba výskum na ostatné hodnoty, zabúdame. Spomenulo sa to, že schopnosť profesorov zlepšiť vzdelávanie spočíva v hodnotení výsledkov nie čísel. Toto by malo byť to hlavné kritérium, ktorého sa budeme držať v procese hodnotenia kvality univerzít. Isté, že nestanovuje sa ľahko, ako merať výsledky absolventov napríklad s výskumom. Tam sa dá stanoviť, že budeme napríklad hodnotiť konkrétne výsledky, konkrétne rizika. Musíme si stanoviť také kritéria, ktoré sa berajú ľahko a musíme ich e, vnímať aj cez prízmu relevantnosti. E, ďalším dôležitým bodom je úloha univerzít e, nielen v procese celoživotného vzdelávania, ale aj v prepojení napríklad s hodnotami občianstva. Aj toto všetko malo byť obsiahnuté v hodnotení. Ďakujeme pekne. Pán O'Sullivan. Thank you very much. Um, this debate is in... Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že táto debata je veľmi vhodná, veľmi dôležitá. Prvá pripomienka je taká všeobecná. Uh, Myslím si, že teraz čelíme jednej z najhorších priemyselných hospodárskych kríz, ktorá tiež prehlbuje aj sociálne spoločenské problémy za posledných 60 rokov, ale máme najlepšiu e, pracovnú sílu, pracovnú populáciu. Myslím si, že kľúčoví ľudia, kľúčové zainteresované strany, ktoré prispôsobili, alebo ktoré mm, prispeli aj k týmto problémom, či už e, tu alebo e, za morom. Nož, čo nám to hovorí aj o vzdelávaní a o tom, ako máme čeliť týmto výzvam vo vzdelávaní. Otázka hodnotenia zdá sa, že e, týmto sú mnohí ľudia doslova posadnutý. Je asi 4 tisíc univerzít v Európe, e, ktorí majú e, chartu e, programu Erasmu a bez ohľadu na to, aký hodnotiaci systém sa používa, tak vždy bude niekto na tom prvom mieste. Znamená, že tých <clears throat> ďalších 3900 aj niečo nie sú vhodné, nie sú dostatočne kvalitné, že neprinášajú dostatočné e, skúsenosti a pridanú hodnotu pre, tým, e, pre tých, ktorí tam študajú? U nás v Írsku väčšinou hodnotenie meria tie výsledky, alebo hodnotí výsledky, ani nie tak to, čo ten, ten vklad do univerzity. E, my máme univerzity a technologické inštitúty. Tie technologické inštitúty e, začali existovať v, rok, v 60. rokoch. E, bola to vlastne odozva na otvorenú ekonomiku, na zahraničné investície. Potrebovali sme vlastne ľudí, ktorí by pracovali v týchto priemysloch a podnikoch ľudí, ktorí vlastne mali e, stredoškolské vzdialenie, ktoré boli možno aj z menej zastúpených e, časti populácie a ukázalo sa, že to bol naozaj vynikajúci produkt, vynikajúca investícia, ako aj nám hovorili e, zahraniční investori. Jedným, jedno z devíz Írska nie je len naša výhodná daň pre zahraničné podniky. Poskytujeme takto vynikajúce príležitosti pre ľudí, ktorí by možno inak boli emigrovali alebo by boli nezamestnaní. A, a a takto sa vlastne hodnotia aj tieto inštitúcie. Ak sa teraz možno opýtate nejakého študenta, ktorý je teraz úspešný v zamestnaní v nejakom podniku, opýtate sa ho na hodnotenie, tak vám povie, že naozaj mne to stálo za to, aby som išiel na ten inštitút alebo na tú školu a prispelo to k zvýšeniu kvality môjho života. Takže toľko k hodnoteniu. A potom bola otázka, ohľadom zosúladenia univerzity a ich prispôsobenia sa potrebám priemyslu a podnikov. Treba naozaj identifikovať tie potreby priemyslu a čoraz viac sa to ukazuje tu aj v rôznych európskych dokumentoch, že e, potrebujeme ľudí, ktorí budú kreatívni, flexibilní, ktorí budú vedieť komunikovať a pracovať v týme. A jedna z vecí, ktorú som aj spomenul počas prezentácie, je to, že mobilita je veľmi e, dobrá, pretože prispieva k týmto výsledkom, ale mm, vy môžete možno niekoho naučiť, ako pracovať s počítačom, ale naučiť niekoho, ako vynájsť e, počítač, to je iné. Potrebujeme vlastne tento rozdiel medzi e, tým výskumným svetom a medzi možno eh, a medzi príležitosťami zlepšiť, dokonaliť si tie celoživotné eh, zručnosti. No, otázka je, či ľudia budú mať eh, naozaj záujem, to nadšenie znova sa zapojiť do tohto vzdelávania. A myslím si, že podniky, malé a stredné podniky. To sú tie možno to je tá najťažšia čas, časť, pretože mm, oni teda majú možno respektíve teda oni nemajú také programy pre vzdelávanie svojich e, zamestnancov. Vo veľkých podnikoch sa to dá nájsť, ale u tých stredných malých podnikov tam je väčší problém. Ale e, najviac ľudí vlastne pracuje pre takéto malé a stredné podniky. Ďakujeme teraz pán Matila. Možná pani predsednička a ja využijem e, tento, využijeme tento spribuznený jazyka maďarčiny a budem hovoriť e, po fínsky. E, čo sa týka otázky, prečo iba na málo ktorých univerzitách je možnosť zúčastňovať sa programu eh, doktorandského štúdia Erasmus Mundus. Eh, hovoril som o doktorandskom programe. Eh, problémom týchto doktorandských programov na rôznych univerzitách v rôznych členských štátoch je, že sú rôzne požiadavky na toto doktorandské štúdium a ich harmonizácia, aby sa vytvoril nejaký jednotný systém, E, nie je celkom jednoduchým procesom. Toto je dosť výrazná zmena za posledné obdobie a, a preto som vo svojej prezentácii uviedol, že iba málo, ktoré univerzity sú schopné zapojiť sa do tohto programu e, pre doktorandských študentov v rámci systému Erasmus Mundus. Druhá otázka sa týkala prepojenia výskumného štúdia s dlhodobým výskumným eh, procesom. Hovorili sme o Baltskom výskumnom programe. Je to program, ktorý zastrešuje Európska únia na základe článku 185. A administratívne to má na starosti um, Európska únia, zapája sa do tohto programu aj Nemecko a ide naozaj o výskumný program, ktorý podporuje um, rozhodnutia členských štátov v okolí uh, Balckého mora uh, v oblasti výskumu. Je to teda výskumný program a s tým súvisí aj doktorantské štúdium. Podľa mňa to je vynikajúci model a veľmi rád vám sprostredkujem aj ďalšie podrobnosti o tomto programe, ak e, máte záujem. Ďalej by som sa rád vyjadril k otázke poslanca Takulu, prečo táto kohézia a e, spoločné zvyšovanie kvality Európskej univerzity e, sa nenaplňa. Ja súhlasím s ním v tom, že tento naozaj efektívny proces vymieniania postupov by sa mal spustiť. Teraz e, sa hovorí, že medzi univerzitami už sú isté siete v tomto duchu, ktorých sa vymieňajú najlepšie postupy. E, jedným z nich je LERU. E, je to teda vedenie európskych výskumných univerzít. Tam sú e, tie najvýraznejšie, najvýznamnejšie európske výskumné univerzity. Ale my nechceme len e, podporovať tie najlepšie, aj keď samozrejme tešíme sa aj e, tomuto málu. Širšou sieťou podobného druhu je um, program Kojbra, ktorý získal názov podľa nádherného mesta Portugalsku Kojbra. Tam sú skôr staršie univerzity, aj tento program, táto sieť je naozaj vynimočná a tam eh, podľa mňa sú možnosti eh, ďalšieho rozvoja do budúcna. Mala by sa využívať o mnoho viac ako doteraz. Ale tieto siete potrebujú aj eh, rôzne iné formy podpory. Ďalej. Poslanec Katalónie sa pýtal na to, prečo tieto univerzity zo Spojených štátov amerických eh, sú tak výrazne nad um, úrovňou hodnotenia európskych inštitúcií. Eh, napríklad teraz Univerzita z Harvardu uvádza, eh, že má rozpočet, ktorý je väčší ako celý rozpočet všetkých fínskych 17 univerzít, ktoré sú financované z verejného sektora. Teda my naozaj nemáme absolútne žiadnu možnosť súťažiť e, s takýmito veľkými hráčmi. Ale isté, že sú aj súkromné um, časti univerzít, e, súkromné subjekty, A my sa potom môžeme e, zapájať aj takouto formou do tohto hodnotenia najlepších výskumných inštitúcií. A ešte problém, ktorý súvisí s jazykovými prekážkami. My sa vo Fínsku snažíme riešiť to tak, že poskytujeme um, zahraničným študentom uh, štúdium v angličtine. Isté, že máme aj uh, švedštinu ako oficiálny jazyk. Zo škandinávskych krajín teda prichádzajú k nám študenti, ktorí majú záujem študovať uh, vo švedštine. A taktiež máme aj nastupujúci veľký záujem študentov z Ruska, ktorí chcú študovať v ruštine. Okrem toho, samozrejme k týmto kurzom vždy patrí aj e, kurz základov fínčiny. My to veľmi podporujeme. A ešte na záver k inováciám k technologickým inováciám. Tie sú samozrejme veľmi dôležité z hľadiska hospodárskej súťaže a konkurencieschopnosti. Tie potrebujeme nielen v hospodárskom sektore, ale okrem toho sú to aj sociálne inovácie, ktoré taktiež potrebujeme, pretože tie najmä vo verejnom sektore, napríklad vo vzdelávaní, v školskom systéme, v starostlivosti o starších občanov, v zdravotnej starostlivosti. Tieto inovácie naozaj potrebujeme a aj vďaka ním sa nám môže podariť vyriešiť táto európska dlhová kríza. Ďakujem. Thank you very much. I cannot... Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ nehovorím fínsky. Pán profesor Michel Fetri. Ja by som rád odpovedal na štyri veci, respektíve sa vrátil k štyrom veciam. Myslím si, že bolonský proces predovšetkým, tá prvá fáza, a tá sa venovala predovšetkým inštitúciám. To sa odohralo veľmi rýchlo a preto sa nemohli zobrať do, všet, do úvahy všetky ostatné aspekty, brať do úvahy tie individuálne potreby, e, zmeniť vlastne e, to zameranie. Myslím si, že to sa začalo už robiť, ale určite treba vidieť, aká je úloha toho jednotlivca, ako sa môže zreformovať e, bolanský proces v súvislosti e, s jednotlivými študentami. Po druhé, ja by som to hodnotenie nenazýval iba hodnotením, ale takým rankingom, ale možno takými hodnotiacimi kritériami, ak sa chceme uberať týmto smerom, že chceme brať do úvahy jednotlivca, tak musíme určite zmeniť hodnotiace kritéria na národnej úrovni, ako aj na európskej úrovni. Bolo by treba e, zmeniť tieto kritéria. Je jasné, že tieto kritéria by sa mali zameriavať na produktivitu, na inštitúciu a nie na tie poskytované služby alebo na to, čo sa tam človek skutočne naučil. Po tretie, určite si uvedomujeme, že sú problémy s mobilitou a s kompatibilitou medzi jednotlivými eh, titulmi a kvalifikáciou eh, tomuto sa musíme venovať a e, samozrejme je tu aj jazykový problém, ak Francúzsko by chcelo možno znova zhodnotiť to, čo už sa dosiahlo. E, myslím si, že to by sme mohli urobiť, ale dôležité je to vidieť z toho hľadiska, čo sa už naučilo z toho formálneho aj neformálneho hľadiska. To treba brať do úvahy pri tých všetkých vzdelávacích inštitúciách. A samozrejme človek sa snaží e, dosiahnuť vždy čo najlepšie výsledky vo vzdelávaní, ktoré môže e, poskytnúť univerzita, e, diplom e, má určite nejaké svoje špecifické charakteristiky e, v každej krajine, ale myslím si, že určite sú to aj spoločné znaky. A po štvrté, čo môžeme v praxi urobiť, pokiaľ ide o, o, o prípravu a o vzdelávanie, o, o tie modely, vzdelávacie modely. Toto je vlastne aj odpoveď vlastne na takéto špecifické možno prostredie. Myslím si, že musíme prísť eh, aj s odpoveďou, ktorá bude brať do úvahy špecifické individuálne potreby. Napríklad niekto, kto pôjde pracovať do laboratória na týždeň, kde bude pracovať s najmodernejšími technológiami počas e, z toho procesu a určite takýto človek musí mať e, vzdelanie, ale aj konkrétnu odbornú prípravu na takúto prácu. Mm, pamätám si e, napríklad na tie analogové telefóny, keď technici vlastne museli podstúpiť doslova takú revolúciu, akým e, pokiaľ ide o ten spôsob, akým e, sa využívali a inštalovali tieto telefóny. Takže myslím si, že musia sa brať do úvahy individuálne a špecifické potreby. A nakoniec musíme určite e, zmiešať rôzne klientské skupiny. Študenti si myslím si, že majú teraz oveľa lepšie pochopenie mm, svojej práce, respektíve teda keď e, sa vracajú na univerzitu, tak e, myslím si, že lepšie dokážu pochopiť isté procesy, môžu aj pomôcť e, tým študentom, ktorí vlastne študujú poprvýkrát a myslím si, že tento proces môže byť veľmi dynamický. Samozrejme, určite treba byť aj kriticky, ale eh, dajú sa dosiahnuť pozitívne výsledky. Samozrejme, je to veľmi náročné aj pre tento eh, personál. Chcela by som sa poďakovať eh, všetkým našim rečníkom a odozdám slovo Polsku. Poprosím vás o stručnosť, ale samozrejme ďakujem pekne a budem hovoriť polsky, takže si môžete nasadiť slúchadla. Pani predsednička, Hneď na začiatok chcem povedať, že zastupujem ministerstvo e, školstva, takisto vyučujem matematiku na univerzite vo Varšave a to mi otvorilo úplne inú perspektívu pri vnímaní tejto problematiky. Chcem sa teda venovať e, bolonskému procesu a zmenám e, ktoré zo sebou tento proces priniesol. Nejde iba o pekné myšlienky, ale e, pokúsim sa menovať e, jednotlivé procesy, ku ktorým došlo na vysokých školách v Európe. E, prvý proces sa týka zvýšeného dopytu po dobre vzdelaných pracovných silách. Vyskoškolské vzdelanie vždy bude potrebné, nech to znamená čokoľvek Ďalej dôležité je rozšírenie vysokoškolského vzdelávania e, po celej Európe. Náš írsky host to už povedal, 70 ľudí e, vo veku 17 až 24 rokov študuje. E, v Polsku sa spätnásobil počet ľudí, ktorí študujú na vysokých školách v poslednom čase. Také niečo sme predtým ešte nezažili. Na základe toho je zrejme potrebné, aby inštitúcie sa začali venovať iným veciam. Keď e, polovica obyvateľstva študuje e, na vysokých školách, tak treba pristúpať k tomuto obyvateľstvu inak, ako keď e, študuje iba 10 obyvateľstva. Takisto aj rozdelenie nadania je iné, ako bolo kedysi. Bolonský proces dáva odpovede aj na toto. Poprvé bolo treba vytvoriť akýsi e, prechodný stav. A to sa týkalo tých ľudí, ktorí nepotrebovali magisterský titul alebo nechceli študovať 5 rokov, ale napriek tomu e, chceli študovať e, na inštitúcii vyššieho vzdelávania. No a potom tu máme tú zmenu paradigmy na vysokých školách, o ktorej sa tu hovorilo. Ehm, musíme mať aj možnosť porovnávať vysoké školy a univerzity, aby ehm, podávali ehm, porovnateľné výsledky pretože tie výsledky môžu byť úplne rozmanité. Keď vidíme nejaký diplom u niekoho, tak očakávame, že bude mať vedomosti zhruba rovnaké bez ohľadu na to, kde študoval. každý, e, kto bol prijatý na vysokú školu, musí e, splniť určité podmienky. E, preto by sa mali približiť k sebe aj výsledky na jednotlivých vysokých školách. Po tretie, sú tu meniace sa potreby trhu práce. Európania cestujú po celej Európe a, a hľadajú si miesto na trhu práce a tie výsledky e, z vysokej školy musia byť dôveryhodné. E, hoci teda nie vždy tá vysoká škola, na ktorej študovali, je známa. Ide o to, čo všetko e, vie ten absolvent, aké má vedomosti, aké výsledky prinieslo jeho štúdium na vysokej škole. To je dôležité. Jednoducho treba zadefinovať požiadavky na študujúcich a po druhé treba aj overiť to kvantum vedomostí skôr, ako študenti ukončia štúdium. Toto je určitá novinka a kedysi sme mali ten luxus, že sme príjmali naozaj tých najnadanejších na vysoké školy univerzity, ale to všetko sa teraz zmenilo. Musíme to zmeniť a musíme dať možnosť všetkým zvyšovať si vzdelanie, rozširovať vedomosti. E, nemyslím teraz iba na technické odbory, myslím aj na filozofov, e, vedcov a tak ďalej, ktorí tiež e, majú svoje uplatnenie na trhu práce a potrebujú nájsť svoje miesto. Nesmieme ale stratiť zo zretela ani autonómiu vysokých škôl. Toto je model, ktorý existuje už dlho a potom musíme zvyšiť aj transparentnosť akreditácie vysokých škôl, ale potom tie vysoké školy samozrejme musia prinašať aj výsledky. Potrebujeme teda nejaký nástroj overovania výsledkov vysokej školy a Univerzita eh, musí presne vedieť, aké výsledky prináša jej práca. A teraz eh, to posledné je prepojenie medzi eh, vyučovaním a vedou a výskumom. Nesúhlasím plne s tým, že uh, E, že európske univerzity boli e, vybudované z amerických e, základných kameňov alebo tehal. Nie, nesúhlasím s tým. V Európe sú stovky univerzít, a ktoré existujú už dlho. A základným kameňom ich práce bolo prepojenie vyučovania a výskumu. A to je mimoriadne dôležité. Keď teraz máme ten prostredný stupeň, tak sa určite nájdú aj kandidáti na tento stredný stupeň vzdelania a určite si nájdú aj prácu. toto rozšanie je mimoriadne dôležité. No a potom je tu otázka hodnotenia eh, vysokých škôl. Eh, ja viem, že sú tu zoznamy kvalitných eh, vysokých škôl. Tieto zoznamy sa tešia veľkej popularite. ale niekedy príliš rozbité. je veľmi ťažké eh, nájsť vysoké školy, ktoré sú veľmi dobré v oblasti vyučovania, vzdelávania. Pokiaľ ide o výskum, tak eh, to je veľmi ľahké, pretože je to vysoká škola, ktorá zamestnáva nositeľov rôznych ocenení, tak je jasné, že bude mať eh, výskum na výbornej úrovni, lenže klasifikovať vysoké školy podľa toho, ako tam prebieha vyučovanie, na akej úrovni, akej kvality, to je veľmi ťažké. E, preto sa e, venujeme tejto otázke vo veľkej miere. Ďakujem veľmi pekne, to bolo naozaj e, veľmi zaujímavé. A keď rada bude počas vášho predsedníctva a za ďalších predsedníctiev pokračovať týmto smerom, tak e, dosiahneme určite dobré výsledky. A ako ste vraveli, pri tom hodnotení treba brať do úvahy iné kritéria, nielen výsledky výskumu a vedu, ale aj e, úroveň vzdelávania, ktorú poskytujú e, školy. A teraz poprosím pána Tysona o slovo z komisie. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť anglicky. Uh, ale využijem eh, tú výhorku, že je to môj materinský jazyk. Keď sa pozrieme na bolonský eh, proces a keď sa pozrieme, v akom stave sa nachádza Európa v rámci bolonského procesu, eh, musím povedať, že aj iní poslanci spomenuli, že komu, komisia pripravila svoje vlastné oznámenie pred dvoma týždňami a samozrejme tu dochádza k prekrývaniu jednotlivých dokumentov a procesov. Malo by tu dojsť k prekryvaniu. A mali by sme sa snažiť e, viac približiť k sebe e, tieto politiky. A mám jednu pripomienku na začiatku a tá sa týka úlohy vzdelávacích systémov vo všeobecnosti. Hlavnou alebo primárnou úlohou systému vysokých škôl alebo systémov e, vyššieho vzdelávania na celom svete je poskytovanie vedomostí. A v Európe sme v tomto boli veľmi silní a sme naďalej veľmi silní vedomosti ako základ e, vývoja ľudí, ako podal jeden poslanec, aj ako základ demokracie. E, v tom sme boli veľmi silní, napriek tomu, že európske univerzity nedopadajú e, veľmi dobre v zoznamoch hodnotenia. 28 z prvých 100 univerzí na svete je iba z Európy ale ako povedali iní ľudia, je tu veľká otázka a veľké spochybnenie e, týchto hodnotení. A veľmi by som odporúčal, aby ste sa pozreli na štúdiu hodnotení, e, ktorú robilo Združenie Európskych univerzít a e, publikovalo v lete. Ale takisto súhlasím s tým, čo povedal profesor Matila, že je tu veľké prepojenie medzi výkonom európskych e, univerzít týchto hodnoteniach a zoznamoch a úrovňou investícií do týchto e, univerzít. Európa je ešte veľmi ďaleko od cieľa 3 HDP, e, ktoré odporúčala komisia a s ktorým súhlasili aj členské štáty, pokiaľ ide o finančné prostriedky do výskumu. Potom to bola pripomienka, ktorá sa týkala porovnania rozpočtu Harvardskej univerzity a fínskych univerzit. To bolo naozaj veľmi zaujímavé. Harvard je najbohatšia univerzita na celom svete, má súkromnú nadáciu, ktorá financuje všetky jej činnosti. Veľkosť tohto fondu je taký veľký ako celý obrad všetkých 4 e, tisíc univerzít a vysokých škôl v Európe. Taký istý majú teda rozpočet a toľko finančných prostriedkov má k dispozícii Harvardova univerzita. Takže vidíte, e, že je tam teda obrovský rozdiel. A ide o to, že tam e, prispievajú predovšetkým súkromné inštitúcie, súkromné osoby. Pokiaľ ide o verejné financie, tam majú zhruba toľko prostriedkov ako my, pretože sú tam e, samozrejme aj iné veci, ktoré my v Európe nemáme, napríklad zmluvy e, v oblasti e, obrany a tak ďalej. Ale keď hovoríme o bolonskom procese, ktorý existuje nejakých 10-11 rokov, už priniesol obrovský pokrok, pokiaľ ide o vývoj vzdelávacích systémov v Európe asi dve tretiny zo 47 krajín e, zapojených do bolenského procesu už zorganizovali viac ako 90 svojich e, programov do rôznych e, cyklov, ktoré existujú v rámci bolenského procesu, teda bakalársky, magisterský program a doktorantský program. A zvyčajne je to v tých odboroch, kde existujú regulované profesie, ako sú napríklad e, medicína, veterína, právo a tak ďalej. Ale to ešte neznamená, že e, tie programy prvého cyklu sú ekvivalentné všade, e, pretože sú krajiny, kde majú 180 kreditov, v iných krajinách majú 240 kreditov a potom dochádza k problémom v uznávaní jednotlivých typov vzdelania pokiaľ ide o druhý cyklus, to je ďalší cieľ bolonského procesu, 75 existujúcich e, bakalárov má prístup k magisterskému vzdelaniu. Takže tu máme ešte stále 25 e, bakárov, e, ktorí s tým majú problém a to vlastne vedie k rozdielom medzi bakalármi a magistrami jednotlivých členských štátov. Potom sa tu kritizoval systém prenašania kreditov ECTS eh, v Európe, ale tento systém ECTS eh, sa používa eh, v 75% štúdia v 45 zo 47 krajín, teda vidíte, že iba v dvoch krajinách sú problémy s prenašaním kreditov. Na začiatku som hovoril o vytváraní vedomostí a o tom, že e, inštitúcie vyššieho vzdelávania hrajú e, kľúčovú úlohu, ale tu máme ešte vývoj, inovácie, obnova hospodárstva. Všetko toto je mimoriadne dôležité nielen pre hospodárstvo ako celok, ale aj pre samotných študentov. Vieme, že ak máte vyššie vzdelanie, je o mnoho menšia pravdepodobnosť, že budete nezamestnaní, než keby ste mali nižšie vzdelanie. Dokonca aj v tých krajinách, kde je najvyššia nezamestnanosť a kde čelia najväčším problémom. E, pokiaľ ide o našu konkurencieschopnosť, uvediem vám iba jedno číslo. E, v roku 2009, keby ste sa pozreli na celkový počet nových študentov, na vysokých e, školách a univerzitách, iba jedna tretina z nich bola v Číne. Keby ste sa pozreli na európske krajiny, máme tu teda Čínu, USA, e, Rusko, Indonéziu a prvá Európska krajina je Spojené kráľovstvo, ktoré má asi 3,1 študentov na vysokých školách univerzitách na celom svete, takže je tu obrovský rozdiel, ktorý by sme mali dobehnúť musíme zvýšiť percento novoprijatých študentov, čo znamená, že e, musíme sprístupniť vysoké školy študentom, čo sa teda e, veľmi ľahko hovorí, ale musíme aj niečo urobiť. Musíme investovať do nových skupín. E, musíme takisto poskytnúť viac možností mladým ľuďom, a máme síce vysoký počet e, mladých ľudí, ktorí vstupujú na vysoké školy a univerzity, ale nemáme až taký vysoký počet ľudí, ktorí končia tieto vysoké školy a univerzity. To znamená, že sa musí zlepšiť aj systém financovania. E, takisto sa potrebujeme zamerať na kvalitu a relevantnosť e, jednotlivých odborov. Musíme prispôsobiť spôsoby vzdelávania novým typom študentov to je veľmi dôležité aj pre celoživotné vzdelávanie, e, tak aby sme dospelých opäť e, začlenili do vzdelávacieho procesu. Začleniť dospelých opäť do vzdelávacieho procesu je mimoriadne dôležité pre ekonomiku a hospodárstvo krajiny. V tých krajinách, kde sa veľmi zameriavajú na celoživotné vzdelávanie, sa im darí o mnoho lepšie vyrovnať rozdiely e, medzi jednotlivými vekovými skupinami než v tých krajinách, e, kde nemajú toto celoživotné vzdelávanie. Takisto treba prispôsobiť vzdelávanie potrebám trhu práce. E, univerzity a vysoké školy by mali chápať, čo potrebuje trh práce. Treba mať kritické zmýšľanie, schopnosť budovať týmy, ktoré lepšie e, prispievajú k vzdelávaniu než e, jednotlivci. E, takisto by sme mali aj odmeňovať vynimočných učiteľov, odmeňujeme výnimočných výskumníkov, vedcov vo všetkých možných odboroch, ale pokiaľ ide o odmeňovanie výnimočných a vynikajúcich učiteľov, tam trošku zaostávame. Skôr ich ehm, odmenujeme e, takým spôsobom, že postupujú v kariére na základe toho, koľko článkov e, uverejnili, ale nemalo by to byť zamerané iba na ich články e, v odborných publikáciách, ale jednoducho ich treba odmeňovať aj za to, akí sú učitelia. Mm, vysoké školy by takisto mali pomáhať miestnym ekonomikám a mali by tlačiť dopredu hospodárstvo. Preto treba posilniť inovačný reťazec, treba posilniť kreativitu, treba vytvárať e, spoločnosti, e, ktoré budú preberať potom študentov priamo z vysokých škôl a musíme sa zamerať predovšetkým aj na otázky e, spravovania pretože inštitúcie vyššieho vzdelávania zatiaľ môžu slobodne rozhodovať o tom, ako budú pôsobiť, ako e, budú fungovať, tak aby priniesli čo najlepšie výsledky a financovanie týchto inštitúcií by malo byť efektívne a cielené a prispôsobené potrebám jednotlivých inštitúcií. Ehm, napríklad pán O'Sullivan určite e, bude súhlasiť so mnou, že netreba e, financovať Dublinský inštitút technológie na e, základe tých istých kritérií ako iné e, vysoké školy. Treba jednoducho zobrať do úvahy e, to, v čom sú vynikajúci, to, čo sa im najviac darí. No a na záver by som chcel povedať, že Komisia navrhla vo svojom finančnom rámci na ďalšie obdobie, aby sme o viac ako 70 zvýšili e, investície do vzdelávania a výskumu. Máme konkrétny návrh na program, ktorý bude k dispozícii do konca novembra. Mali by sme využiť tento program tak, aby sme podporili členské štáty e, vo všetkých tých oblastiach, ktoré som spomenul, v oblasti zamestnaniteľnosti, mobility, v tom je Európa silná, ale takisto treba urobiť e, reformu financovania a spravovania inštitúcií vyššieho vzdelávania. E, rozhodne sa snažíme zvyšovať kvalitu mobility, ktorú poskytuje program Erasmus a Erasmus Mundus a ešte pokiaľ ide o Erasmus Mundus, e, pán profesor Matila odpovedal na e, otázku, prečo je tam tak e, málo študentov, ale druhou odpovedou je otázka peňazí. Nie je dosť peňazí na to, aby sme financovali viac študentov do programu Erasmus Mundus. Potom treba viac vyvíjať priemyselné doktorantské štúdia a parlament podporil túto myšlienku. Ďakujeme pekne. A takisto chceme e, podporovať vývoj techniky v ďalších etapách a oblastiach e, inovačnej spoločnosti. No a pokiaľ ide o hodnotenie vysokých škôl, k tomu poviem iba jedno slovo. Vy ste pochopili, pani predsednička, ten návrh na hodnote vysokých škôl, ktorý e, chceme presadiť. Tu nejde o to, aby sme vytvárali e, zoznamy od 1 do 10 e, najvýkonnejších univerzít. Nie, my chceme porovnávať univerzity medzi sebou. Tie univerzity, ktoré sú na tej istej úrovni, nevieme predsa porovnávať technickú univerzitu s nejakou humanitnou univerzitou na úplne opačnom konci Európy. Tu ide o konkurencie, schopnosť a transparentnosť. Ďakujem veľmi pekne. Komisia robí veci, ktoré podľa zmluvy vôbec nesmie robiť. To je skvelé. Naozaj to považujem za skvelé. Komisia sa naozaj veľmi usiluje e, o to, aby ten bolocký proces e, pokračoval správnym smerom, pretože doteraz e, nešiel tak, ako mal, ale teraz ho treba vrátiť do správnych kolejí. A bolonský proces by vôbec nemohol fungovať, keby sa nevyužili vaše nástroje. Komisia EÚ vypracovala náš systém, ktorý pomáha uh, bolonskému procesu. Vieme teda, kde sú chyby, veľa sme sa poučili, naučili a myslím si, že už sme na celkom dobrej ceste. Keď to všetko, čo sme dnes počuli aj od polského predsedníctva zástupcu komisie, keď teda toto všetko využijeme, tak e, urobíme niečo pre celú generáciu študujúcich a nie len pre tých, ktorí práve vyšli zo školských e, lavíc, ale aj tých, ktorí sú ďalej študovať, ale už dávno vyšli zo školských lavíc. Treba ale si jasne ujas, treba si jasne ozrejme, ako to bude fungovať s tými bakalármi a magistrami, pretože e, nie všade to funguje rovnako. Musíme tam byť naozaj veľmi eh, flexibilní. Ja si naozaj želám, aby sa riešenie našlo, aj keď eh, teda sa možno nezhodneme úplne všetci, ale treba nájsť správne odpovede. Na konci tohto vypočutia som naozaj veľmi rada, že som tu bola, pretože sme sa dozvedeli veľmi veľa od odborníkov, takisto aj od rady a komisie Rozšírili sme si svoje horizonty a teraz eh, pán kolega Berlinger a ďalšia kolegyňa eh, budú pracovať na správe a získali dnes určite veľa podnetov. Odzrkadli sa to aj v tej správe. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí tu boli. A pýtam sa, či ešte má niekto niečo do bodu rôzne. Predpokladám, že musíte ešte odsúhlasiť e, to, na čo sme sa dohodli včera na stretnutí koordinátorov. Ak nemáme nič do rôzne, tak sa so všetkými lúčim a želám vám dobrú chuť.